Ladies and gentlemen. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, vítam vás na pôvodnej časti nášho zasadnutia. Uskutoční sa eh, do 15.30 verejné vypočutie. No a tento bod nášho programu je po arabskej jari cesta vpred pre krajiny regiónu MENA. Ako viete, od roku 2011 eh, náš výbor úzko sleduje situáciu v regióne a počas tohto obdobia sa uskutočnili viacené výmeny názorov o situácii v tejto krajine a vidím tu kolegov, ktorí sa aktívne zapájali do týchto misií. Táto správa prichádza v veľmi aktuálnom čase, umožňuje nám to uh, zrevidovať aktivity a politiky EÚ a ich účinnosť. Táto správa tiež dáva príležitosť aby sme na konci tohto volebného obdobia eh, zrekapitovali, čo sme urobili pre demokratickú cestu týchto krajín a rovnako identifikovali nové oblasti, kde je potrebná naša podpora. Takže predtým dám slovo spravodajcovi pánu Benifejmu. Sedí tam dolu. Myslím, že to je bežné. Ja som si... No, dobre, takže ešte predtým, než dostanem slovo. Brando Benifej, spravodajca, rád by som privítal našich dvoch hostí, ktorých sme si dnes pozvali. A pôjdem abecedne. Pán Adam za Oxfam International. Oddelenie pre Sýriu. Vidím vás, vítam vás, pán Adam, a ďalej som veľmi rád, že je medzi nami Natali Toči, ktorú mnohí z nás sa poznáme, je to riaditeľka Inštitútu pre medzinárodné veci a osobitný poradca pre podpredsedničku komisie, vysokú predstaviteľku Federiku Mogherini a je tiež eh, profesorkou na univerzite v Tübingene. Ako som sa dočítal v jedných nemeckých novinách a všetci ju poznáme ako autorku globálnej stratégie, o ktorej sme hovorili v našom eh, výbore už toľkokrát. Takže srdečne vás eh, oboch vítam. No a najskôr dostane slovo pán Benifej, potom pani Toči a potom pán Adam. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Všetkých eh, zdravím. Som tu veľmi rád ako spravodajca správy eh, pre obdobie po eh, arabskej jari. Chcem privítať pani Toči medzi nami, riaditeľku Inštitútu pre medzinárodné záležitosti osobitnú poradkyňu pani Mogherini, aj pána Adama z Oxfam International pre Sýriu. E, je tu naozaj veľmi strategickú otázku pre Európsku e, úniu a e, susedstvo Európskej únie. Tieto krajiny v posledných rokoch zažili veľké zmeny. Arabská jar bola prejavom dôležitej situácie v krajine v jednotlivých e, krajinách je situácia veľmi e, odlišná. Niektoré demokraty sú inde. Máme skutočný konflikt ako v Sýrii. Preto by bolo vhodné spoločne sa pozrieť na to, čo sa stalo a pozrieť sa aj na kroky únie, aby sme videli príbezné e, príbehy úspechu a to, ako sa z nich poučiť. Bolo by dobré, keby nám to pomohlo aj v našej práci na e, správe. E, Európska únia sa rozhodla e, hlavne tu Európskej jary pozbudzovať demokratické kroky v krajinách po Európskej jary, ale potom sa rozhodla sústrediť skôr na svoju bezpečnosť, na otázky migrácie revízia politiky susedstva v roku 2015 a jej vykonávanie ehm, o tom hovoria. Táto politika by si už zasluhovala viac rozvinúť e, princíp e, spolu e, vlastníctva a spolupráce s partnerskými krajinami. Žiaľ, príliš dlho sa vnímalo, že Európska únia sa snaží zhora vnútiť svoju politiku v jednotlivých krajinách. Európska únia to objektívne uznáva, že jej vplyv na región je obmedzený. Šťastie je to správny koncept, ale myslím si, že by nám to nemalo brániť, neobhajovať naše e, hodnoty. Po tom, čo sa táto stratégia tri roky uplatňuje, vyvstáva dojem, že hlavne v prípade autoritatívnych e, režimov tieto e, často využívali spoluprácu v oblasti imigrácie a bezpečnosti aby ste vlastne vynútili, že Európska únia bude e, prižmurovať e, oči nad dodržiavaním základných práv v týchto krajinách. Pokiaľ ide e, o bezpečnosť a stabilitu, na druhej strane demokraciu a právny štát, na strane druhej by sme nemali ustupovať. V e, tomto regióne vidíme aj spoločné tendencie, ale aj rozdiely v histórii, v spoločnosti, v ekonomických e, modeloch a hlavne aj vo e, výsledkoch, ku ktorým viedla arabská jar a treba to zohľadniť, keď budeme definovať efektívne ďalšie postupy Eh, Európska únia vypracovala svoju globálnu stratégiu v roku 2016. Tam je dôležitým konceptom odolnosť, schopnosť spoločnosti eh, odolávať eh, šokom rôznej povahy. Dôležitá je stabilita pre štáty aj spoločnosť. A takže je tu dôležitá zmena paradigiem, väčšia pozornosť sa kladie na občanskú spoločnosť, na občanov ako dôležité prvky prinašajúce zmeny. Jasne, e, tu vyplýva, že odolný štát je štát, ktorý e, má aj odolnú spoločnosť vďaka demokracii, dôvere v inštitúcie a udržateľnému rozvoju. Iba takýto štát môže zabezpečiť e, naozaj udržateľnú bezpečnosť svojim občanom. Odolnosť je dlhodobý koncept a ako taký si vyžaduje aj dlhodobý prístup z našej strany. Zdá sa nám, že kľúč pre e, kalibrovanie našich vzťahov e, voči regiónu MENA je nájsť e, vývažnosť medzi odolnosťou štátu a spoločnosti, ktoré nie vždy idú ruka v ruke, obzvlášť v krajinách s autoritatívnym režimom a e, treba teda zohľadňovať aj ašpiráciu e, obyvateľstva. To, čo vyplynulo z arabskej jary, je hlavne veľká kríza dôvery zo strany občanov voči inštitúciám ich krajín. Vyžaduje si to nový, novú spoločenskú zmluvu, ktorú by EÚ e mala podporovať. Samozrejme sú tu aj krátkodobé potreby, e, napríklad v oblasti bezpečnosti, boja proti terorizmu, migrácie, ale musíme tu nájsť naozaj lepšiu vyváženosť, inak e, stratíme z dohľadu všeobecný rámec a to môže mať negatívny dopad na budúcnosť. E, dôležité kroky zo strany EÚ a členských štátov musia byť v súlade. Nemôžeme tu mať nesúlad, prevažovanie svojich vlastných záujmov. Potrebujeme naozaj koherentnú eh, zahraničnú politiku. Ehm, som si istý, že pani Toči nám k eh, tomuto bude mať veľa čo povedať, aj teda k globálnej stratégii a vykonávaniu za posledné dva roky. Som tiež veľmi rád, že eh, medzi nami je pán Montec Adam, ktorý bude hovoriť o dôležitom aspekte pre tento región, o vojne v Sýrii, tento, v tomto konflikte je aktívnych veľa aktérov a tu zohráva dôležitú úlohu aj EÚ, ak nie teda rozhodujúcu, e, keď ide o to nájsť riešenie, východisko z tejto e, krízy, hlavne teraz, keď sa USA snažia vycúvať e, z tejto krízy je tam teda veľa medzinárodných aktérov, mali by sme sa snažiť e, sústrediť sa na zlepšenie životných pomerov vnútorne presídlených aj utečencov. E, treba e, sa hlavne posnažiť o vzdelávanie, školstvo pre veľmi veľa detí, ktoré sú postihnuté touto situáciou Ehm, ma, ako vyzerá situácia v eh, táboroch Oxam, aké sú tam eh, aktuálne problémy. Ďakujem, vaše dnešné príspevky budú veľmi užitočné pre ehm, dokončenie našej správy o aktivite Európskej únie. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, Rando Benefej. And now I... Ďakujeme pánu Benefejmu. Na slovo dostávajú naši hostia. Ako prvá pani točí a potom pán Adam. Každý na 10 minút, nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Je to pre mňa veľká rada, že dnes sa tu môžem vystúpiť a ja myslím, že vaša práca poskytuje vynikajúcu šancu zamyslieť sa nad veľkými zmenami, ktoré sa uskutočnili v regióne krajín MENA aj v našom prístupe ako Európskej únie v tomto regióne. No a dovolte mi na začiatok zdôrazniť, čo si myslím, sú tri najväčšie poučenia z obdobia roku 2011 až dnes. Poprvé, neudržateľnosť režimov mena a ich možných, to nie je otázka či, ale otázka kedy je dôležité iba. No a na to musím, na tým musím začať, pretože pri tento vyjadrenie bolo pomerne nekontroverzné v roku 2011-2012, tak myslím, že v roku 2018-2017 to opätovne získal kontroverzný charakter. A opätovne jeho pokušeniu, že autokratická stabilita je niečo, čo môže vydržať. Myslím, že rok 2011 musí ukázať, musí ostať rokom niečo, čo ukázalo, že to nie je otázka či, ale kedy. A sa dejú z jedno, jednoduchého dôvodu a Brando už o tom hovoril. Sociálny kontrakt v krajinách regiónu mena. A, myslel, Sociálny kontrakt 1.0 bol ten, ktorý hovoril, že tu sme arabské režimy, ktoré poskytujú verejné služby populácii. Vráte za niečo iné. No a ako plynuli roky a dekády, tak sociálne služby neboli dostupné. No už má to rôzne dôvody, je to príbeh o nedorovnosti a marginalizácii zdôrazňuje správa, je to príbeh korupcie, je to príbeh o explózii doslova posledné 10 ročia a pol neformálneho sektora a následkom toho je to tiež príbeh o nedostatku verejných služieb, hlavne v oblastiach ako napríklad ubytovanie alebo zdravotná starostlivosť. Druhé veľké poučenie z tohto obdobia je skutočnosť, že zmena skutočne je možná. Opäť je tu otázka dôležitá, kedy. No a dá sa to opísať ako komplexné zmeny a nie len komplikované. No a myslím tým to, že niečo komplikované viac menej sa vyvíja povedzme taká na, v dvojdimenzionálnej rodine, ale niečo, čo je komplex, tak je to skutočne o zmenách, ktoré sa dejú e, v, na rôznych miestach v rôznom čase. No a to prepojenie týchto zmien nás dostáva k záveru, že vieme, že zmena sa udeje, avšak nevieme kedy a tiež nevieme presne ako. No a keď sa pozrieme na to, čo sa e, v roku, od roku 2011 deje v regióne krajín mena, tak vidíme, že tie zmeny sa dejú eh, diametrálne rozdielným spôsobom. Eh, stále sú tu niektoré pozitívne príklady, ako napríklad Tunisko. Stále sú tu prípady, kde, ktoré boli relatívne zúfale a neudržateľné eh, z dlhodobého hľadiska, ale nočasne stabilné pokusy vytvoriť nový sociálny kontakt niektorými režimy ktorý hovoria, že už to nie sú verejné služby, ale bezpečnosť, ktorá je dôležitá. No a to neznamená krok vpred, ale krok späť k autoritárskym režimom. A tu je príklad Egypt. No a ďalej sú tu prípady, eh, ktoré úplne skolabovali. A to je Jemen, Sýria, Líbia. No a vec o eh, Sýrii je, že je tu ten Fín Fénix, ktorý uh, eh, prebudil z popola a a je to taký pozmenený Fénix, ako ten, ktorého sme poznali. No a ďalej sú tu javy, ktoré sa dejú nezávisle od seba na jednej strane sú to narastajúce priestory, ako ktorú by som ja definoval ako obmedzená štátnosť a to kvôli tomu, že ten štát nie len, že dokáže geograficky kontrolovať alebo nedokáže kontrolovať svoje územie, ale eh, eh, nesplňa ani funkcie štátu a preto je to aj funkčne obmedzené. No a je to práve kvôli tomuto vyznutiu štátu, kvôli ktorému narastajú regionálne rivalstva a spochybnovanie globálneho svetového poriadku. Takže sú dôvody na to, prečo existujú prípady ako Sýria alebo Jemen, ehm, na ktorých sa deje globálna konfrontácia. To je kvôli tomu, kvôli tej implózii eh, štátu. No a záverečné poznámky moje sú nasledujúce. To rád by som povedal, čo to znamená pre nás ako Európsku úniu. Jedna vec, ktorá je správne zdôraznená v práci, ktorú realizujete, to je skutočne ten pojem obmedzeného, obmedzenej, obmedzených možností EÚ. Pri všetkej skromnosti toto nie je len o EÚ, toto hovoríme o tektonických posunoch, ktoré sú také veľké, že ja nepoznám žiadneho jedného aktéra, ktorý by mal možnosti, aby dokázal nejak formovať, to ako budú vyzerať krajiny mena, ale okrem toho, že nikto iný nemá túto možnosť a schopnosť, tak je jasné, že ani my to nemáme. A to znamená toľko, že musíme byť oveľa selektívnejší v tých problémoch, ktorým sa skutočne venujeme. Ste dôležité, aby sme mali oveľa väčší vplyv štátoch Magreb, rovný s Mašregom, je tu e, dôvod, aby sme mali väčší vplyv v štátoch, ktoré konzumujú fosilné palivá a neprodukujú. Je tu veľká štátna dichotómia, takže treba si brať geograficky veľmi opatrne prípady, ale rovnako aj tematicky musíme byť veľmi opatrní v tom, čomu sa chceme venovať. No a ja si myslím, že tu je ten špecifický návrh, návrhu vašej správy, ktorý sa zameriava na mládež a na nejaký program Erasmus pre krajiny regiónu MENA. No a toto je niečo, čo v tejto práci, ktorú sa my venovali v našom inštitúte, je tu obrovský apetít po niečom podobnom. Je to niečo konkrétne, špecifické, čo môže priniesť veľké zmeny pre mnohých mladých ľudí. Ďalšie poučenie pre EÚ je skutočne myšlienka nevyhnutnosti pôsobiť na lokálnej úrovni. A, a tam začína, začína už to, toho, že potrebujeme lepšie pochopiť to, čo sa skutočne deje. Je tu návrh a, a v správe sa hovorí o tom, že delegácie by mali vytvoriť nejaké poradné rady e, z ľudí z rôznych oblastí života. A to je nejaká základná pripomienka. Na to, aby sme lepšie dokázali pochopiť, čo sa deje na mieste. No a opäť, kvôli tomu, že tie zmeny, ktoré dúfa, že dosiahne EÚ, sú také, kde e, sa naozaj hneď na úrovni celej krajiny, ale na lokálnej, vrátane tých mimoriadne komplikovaných prípadov ako Sýria, kde EÚ nemá nikde nemala možnosti a schopnosti vplývať na celkovú formu toho, ako bude vyzerať Sýria v budúcnosti, ale môže eh, v rôznych lokálnych kontextoch eh, mať veľké dopady. Je konanie No a tretia vec, tretia tematická oblasť, na ktorou sa treba opatrne zamýšľať, je otázka rozlišovania medzi slovami a skutočnými opatreniami a aktivitami. Uvediem dva konkrétne prípady. A popre prvý komplexný, spoločný komplexný akčný plán a druhým je blízkovýchodný mierový proces. V oboch sme hovorili veľmi nahlas a snažíme sa udržať to, čo podľa mňa sú správne pozície, ale je to veľmi problematické, ak nedokážeme ich podporiť aj konkrétnymi činmi. Aj to JCP, JCPOA, to uvidím ako prí, príklad, je skutočným problémom, keď už rok opakujeme našu ochotu odhodlne bojovať za JCPOA, ale keď príde na činy, tak sme neochotní, neochotní pustiť sa do tej špinavej práce. No a niekedy musíme zaplatiť tú cenu a musíme bojovať za to, o čom sme presvedčení na JCPOA, eh, je skutočne dobrým príkladom. No a úplne na záver je tu otázka, kto sme vlastne my. A toto je posledná vec a chceme pokračovať a, eh, a byť ako demokratická sila. Demokratická sila tak hlavným východiskom toho je, aby tie hodnoty a normy, o ktorých hovoríme, boli rešpektované aj a, interne. No a najlepším príkladom preto je prístup k utečencom a azylu. Ešte toto je niečo, čo nie je len vnútri e a naša záležitosť. Sledujú to zo zahraničia, no a my nemôžeme hovoriť o pravidlách, právach, normách, bez toho, aby sme ich nedodržiavali aj v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Toči. A teraz pán Adam tiež na 10 minút. Dobre, ďakujem pekne. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu a nepočujeme ho. Dobre, dobrý deň dámy a páni. Ja ďakujem za príležitosť a možnosť vystúpiť tu a pozhovárať sa s vami o tom, čo je veľmi dôležitý e, čas pre budúcnosť Sýrie a celého regiónu. Úloha EÚ globálne je veľmi dôležitá a prístup k angažovanosti v regióne štátov mena je dôležitá a je dôležité to hodnotiť tak z hľadiska budúcich, budúcich záväzkov a aktivít v regióne, ale aj z hľadiska toho, ako EÚ môže riešiť podobné otázky v budúcnosti niekde inde. Ja by som dnes chcel sa vyjadriť k situácii v Sýrii, kde som žil, pracoval a takmer od začiatku konfliktu sa tu angažujem. Oxfam momentálne má približne 10 miliónový program v Sýrii, ktorý sa zameriava na vodu, hygienu, bezpečnosť potravín. Pracujem hlavne v Dara na juhu, Damašku, Alepo a Hama na severe. Niektoré z týchto programov a projektov financovala EÚ. Ja by som chcel poďakovať EÚ za jej podporu. Prístup je stále najväčšou výzvou pre humanitárnych aktérov, ktorí pracujú v Damasku. Hoci v roku 2018 došlo k zmene situácii, možno sa to skôr týka mimovládok, skôr než OSN, tie majú väčšiu možnosť eh, vstúpiť do určitých oblastí, ale vo väčšine e, to nie je okamžitý prístup. Taktiež e, prístup ku komunitám, to je jedna z hlavných víziev, hoci Oxfam a ďalší v poslednej dobe mali lepší prístup ku komunitám relatívne pravidelným spôsobom. Ďalšia dôležitá otázka v súvislosti so Sýriou je nedostatok financovania, obmedzené zdroje. Pokiaľ ide o aktérov v Damasku, teda je to vládu kontrolovaná oblasť, kde asi dve tretiny e, ľudí e, v Syrii, ktorí potrebujú pomoc, sú práve v týchto vládou kontrolovaných územiach. Nedostatok prostriedkov samozrejme brzdí našu možnosť využiť príležitosti poskytované otvorením prístupu. Tiež to brzdí našu možnosť e, navýšiť naše programy, zintenzívniť ich. Ďalšou výzvou je to, že sú tu sankcie, ktoré majú určité dopady týchto sankcií, hlavne na možnosť mimovládnych medzinárodných uh, Um, agentúr dostať do krajiny uh, potrebný materiál. Oxfam sa snaží reagovať a po dlhom období takýchto pokusov sme dostali eh, možnosť eh, túto pomoc eh, zintenzívniť, ale bolo tu riziko nejakého odklonu pomoci, ktoré je dosť závažné, je potrebné ho zohľadňovať. A teraz iné krajiny arabskej jary, okrem Sýrie. Každá krajina má svoje špecifika, napriek tomu vo väčšine krajín tí, ktorí demonstrovali, naozaj dúfali, že dôjde k hĺbkovým zmenám. Zmenám vo vláde, tieto mm, zmeny sa však často nestali a Sýria je toho naozaj príkladom par excellence. Tie očakávania mm, veľmi rýchlo vyústili do veľmi militarizovaného kontextu. A je to taká zástupná vojna, proxy vojna iných veľmocí. A potom sa z toho stala priama intervencia rôznych aktérov, ktorí stále sú prítomní aj teraz v Syrii. Prístup EÚ k Syrii preto musíme nastaviť e, inak ako v prípade iných krajín, vzhľadom na špecifika, ktoré Syria vykazuje. Správa o arabskej jari, ktorú som videl, sa venuje otázkam rodovej rovnosti a e, ľudských e, práv jednou vetou, dvo, dvomi riadkami ale mali by tieto témy pokryté v celom tom dokumente, pretože by mali byť jadrom eh, nášho mm, našich aktivít zoči voči Syrii. Ženy, dievčatá musia byť súčasťou toho programu od samotného začiatku. Prístup k podpore pre ženy a dievčatá je nevyhnutný. Ľudské práva, práva žien, organizácia žien na obranu ich práv musí byť podporovaná. Takéto kapacity sa musia tvoriť. Program EXFAMu má eh, v týme zabezpečenú aj eh, zložku eh, venujúcu sa rodovej rovnosti. A potom sociálne, náboženské normy, ktoré často ženy znevýhodňujú v tejto krajine. To je riziko, že nová ústava ktorá má chrániť náboženské práva, že táto bude podkopávať práva žien, že ich ešte viac obmedzí. A v vysvetlení v dôvodovej správe hovoríte, že občianská spoločnosť je veľmi dôležitá e, v zmysle zastupovania ľudí. Aj to platí, rovnako v Syrii ako aj inde. A Európska únia by mala zohľadniť e, naozaj silnú e, Eh, lokálnu reakciu v Sýrii. Občianskú spoločnosť vo všetkých kútoch Sýrie je potrebné, je potrebné podporovať eh, ľudské práva, mm, základné hodnoty bez na to, na ktorej strane konfliktu sa nachádzajú poslušné organizácie. Posilňovanie kapacít občianskej spoločnosti priniesie výhody pre Sýričanov. Ľudia musia mať počuť, po, pocit, že ich hlas je vypočutý, eh, že majú možnosť obratiť sa a že sa im zodpovedajú e, politici mm, a zodpovední na všetkých úrovniach. Avšak Syríčania, žijúci v oblastiach kontrolovaných vládou, tak tam je to horšie ako v tých opozíciou kontrolovaných oblastiach a v e, prípade populácie žijúcej mimo Sýrie. Čo to teda znamená pre budúce ambície? Sú tu určité prvky občianskej spoločnosti v Sýrii, ktoré si kladú otázku, prečo byť v kontakte EÚ po tak dlhom čase ignorovania. Proces spustený v Ženeve, zablokovaný, e, to bola možnosť prejsť z track One na e, druhú a tretiu úroveň a vytvoriť takto e, dôveru u Syričanov, aby naozaj mali pocit, že nám na nich záleží, že ich počúvame. Ľudia v Syrii majú však pocit, že ich názory EÚ nezaujímajú. Naša politika mala poskytovať eh, určitú podporu. Stratégia EÚ pre Sýriu je veľmi jasná v tom, že podpora občianskej spoločnosti, podpora pre vytvorenie lokálnych kapacít, stabilizáciu, že ju dostanú iba tie časti Sýrie, ktoré nespadajú pod vládnu kontrolu. Hoci finančná podpora EÚ prispela k istej miere stability v Sýrii a v susedských krajinách, obmedzený typ pomoci, ktoré poskytla EÚ, e, znamenal, že širšie priority sa nedosiahli. Zamestnanosť e, mládeže nízka, viac než 35 na nezamestnanosť, sociálna exklúzia je skutočným rizikom po celom území. Zameranie sa na poskytovanie pomoci v prvej línii e, neprispelo k riešeniu týchto otázok. Ide o závislosť tej populácie na pomoci. Nie je to teda spoločnosť, aby bola nezávislá, bola schopná sama sa postarať svoje živobytie. Najzraniteľnejšie skupiny, ich humanitárne pod žiadavky a potreby e, musia byť našou prioritou. Európska politika sa zamerala na bezpečnosť. E, napriek tomu prístup v príležitostiach je pre ľudí oveľa dôležitejší. politická transformácia a obnova podmienky pre ne stanovené, ako by odhľadali od potrieb ľudí, od podpory humanitárnych aktérov pri vytváraní ľudského a sociálneho kapitálu v programoch. Toto je v kontraste s tým, ako inde vo svete vnímajú prístup k humanitárnej pomoci v tejto situácii. Riešenie konfliktu si vyžaduje zapojenie všetkých strán. Väčšina skupín v Sýrii to však nevníma, ani pokiaľ ide o technické prvky štátu. Naša stratégia je veľmi zjavná, veľmi jasná, pokiaľ ide o humanitárnu diplomáciu a jej význam. V prípade Sýrie to však chýbalo. A čo by to znamenalo v realite napríklad rokovania o prístupe? And that technical engagement would, would be with technical staff and local municipalities. Oxfam has worked Lokálna úroveň, kontakt eh, s nimi je nevyhnutný. Oxfam takýto kontakt aj využíva. Vďaka tomu sa nám podarilo často umožniť prístup k vode, čistej vode, pitnej vode. Máme tam tých istých ľudí počas celého konfliktu na ministerstvách a tak ďalej. E, tam sa to nemení to zastúpenie, či už je pri kontrole opozícia, ISIS alebo vláda. Tam sú stále tí istí ľudia. Aby sme zapojili Syričanov, aby sme zapojili občianskú spoločnosť, e, musíme ich e, zapojiť už v rannej fáze prípravy programov Taktiež je zabezpečiť ďalšie kroky, aby ich zapojenie ostalo aj v ďalších fázach. Došlo síce k nejakému zlepšeniu, občianská spoločnosť nie je dostatočne zapojená. Online konzultácie občianskej spoločnosti, mm, to je vlastne jediná forma. Medzinárodné spoločenstvo musí konzultovať e, zahrnúť a podporovať e, Syričanov z rôznych skupín, ženy, postihnutých, e, vnútorne presídlených, eh, navrativších utečencov a tak ďalej. Hlavne v prípade Bruselu 3, eh, Syrii je čanmi riadená spoločnosť. Eh, tu musíme zapájať vo všetkých reformách príprava podľa jasných metód, tak mm, aby sme mm, toto mohli zapracovať už do ďalšej konferencie. Tvorenie kapacít občianskej spoločnosti Hm, toto je kľúčové. EÚ musí podporovať rodovú rovnosť, dobrú správu vecí verejných a spravodlivé zastúpenie, čo znova môže posilniť to lokálne vodcovstvo. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme pánovi Adamovi aj pani Toči. Teraz máme čas na niekoľko otázok. Poprosím všetkých, aby boli čo najstručnejší pretože po štvrtej príde rumunský minister. Takže pán Freund sa prihlásil o slovo ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať obom hosťom. Dovolte mi nadviazať na to, čo povedala pani Toči. Konkrétne hovorila dúfam, že to poviem správne, hovorila o nedostatkoch politiky EÚ ktorou je prerozdelenie utečencov. Na tom sa všetci zhodneme. Ale myslím si, že je tu ešte ďalší nedostatok, ktorý podľa mňa vznikol najneskôr v 2011, kedy vznikol celý ten chaos, sporadické demonstrácie v Syrii, spôsobené nedostatkom vody pre informáciu, to sú aspoň moje informácie, ktoré som získal v OSN nedávno v New Yorku. A Európska únia sa tam neobjavila, v tejto fáze nezasiahla v čase, kedy sa ešte dalo hovoriť s obomi stranami, v čase, kedy tam neboli Rusi, Iránčania, Turci, nebola tam ešte ISIS, 120 tisíc mŕtvych a milión utečencov e, tam vtedy ešte neboli. A týmto to teda kulminovalo. Takže koherentnosť. Kde je tá zodpovedná, sebavedomá európska hraničná politika, 500 miliónov ľudí, hospodárska sila, ktorou sa vyznačujeme. Ja viem, že to mlieko už je rozliaté, 8 rokov na to plakať. E, to nestačí, nemáme stále spoločnú aničnú politiku poriadnu. Ja neviem, či Syria bude poslednou krajinou vystavenou takémuto súdu. Pozrieme sa na sever Afriky, Alžísko. Mm, na to si hneď spomeniem, keď takto hovorím. Čiže čo je tá otázka, ktorá z tohto vyvstáva? Súhlasíte so mnou v tom, že keby sme boli, mali silnú zahraničnú politiku v tom čase a keby sme boli predvídaví, lebo to je ďalšia vec, čo mi chýba, nejaká inštitúcia, ktorá by vyhodnocovala situáciu v našich susedských regiónoch, a ktorá by povedala, bacha, toto, toto sa deje v krajine X, v krajine Y. Čiže nebolo by náhodou na mieste naliehavo konať, uvedomiť si, že iba keď budeme konať v zahraničnej politike spolu, že iba v takom prípade dostaneme veci pod kontrolu alebo sa vyhneme tomu, aby sa veci vyhli spod, mm, vymkli spod kontroly ako v prípade Sýrie. Ďakujem pekne, pán kolega, pán Bašír, pán Jurek sa hlasí o slovo. Ešte niekto ďalší by chcel vystúpiť? Nie. Tak uzavriem rečnícky zoznam, pretože naši hostia musia mať priestor na odpoveď. Takže pán Bašír ako ďalší, maximum dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj som tu zájumom si vypočul oboch rečníkov a myslím, že všetci z nás, čo sme tu, súhlasíme s demokraciou. Je nám drahá. Myslím, že si myslíme, že demokracia prináša zodpovednosť, zodpovedanie sa, že občania zohrávajú úlohu pri výbere a voľbe vodcov, vedenia a v dôsledku svojich rozhodnutí ich potom môžu aj odhlasovať, zvrhnúť, ak si nerobia prácu tak, ako by očakávali. A toto je potrebné podporovať po celom svete. To sa týka aj právneho štátu. V každej spoločnosti, ak právo neplatí, keď nie je dodržiavané právo, tak sa brzí, brzdí pokrok, dochádza k sporom a nedostatok hospodárskeho pokroku sa skôr či neskôr dostaví. A teraz majetkové práva. Každá krajina, ktorá nemá majetkové práva, kde sa nedržiavajú, zase je tam viac sporov, chýba hospodársky pokrok. Toto všetko sú podľa mňa veci, s ktorými súhlasíme, ktoré vyznávame. A obchod. Obchod to je vec, ktorou môžeme pomôcť týmto štátom na Blízkom východe, ktoré zlyhali, ktoré prevzali uh, tú, a tým, ktoré prevzali to bremeno utečencov zo Sýrie a z Iraku a zo subsaharskej Afriky. Jedna z vecí, ktorú sme mohli urobiť z hľadiska obchodu, to je podľa mňa uľahčiť týmto krajinám obchodovanie s nami. Tým, čo pomáhajú primáti utečencom, môžeme znížiť clá, respektíve ich úplne zrušiť, tak, aby mohli, aby, eh, eh, aby mohli eh, nie predávať suroviny, ale produkty s vyššou pridanou hodnotou, čiže nie kakao, ale čokoládu. My sme uznali v našom európskom susedstve Hovorím o rozširovaní, keď nejaká krajina v susedstve je menej úspešná, tak e, alebo viac úspešná, tak e, to môže viesť k e, závisti. To musíme riešiť. Môžeme, sa teraz mali tie naše horizonty rozšíriť. Mm, vlastne v svete globalizovanom sme všetci na jednej lodi. Hovoríme o našich susedoch a musíme im pomáhať, aby aj oni mohli napredovať. Ďaka obchodu, aby sa ich situácia hospodársky zlepšila. A na záver, David, by som chcel povedať to, že musíme, keď naši členovia robia nerozumné kroky, ako to s 2003, keď bola vojna v Iraku, taktiež v prípade Líbie sme to urobili, mali by sme povstať, mali by sme povedať, Nemôžeme predsa spôsobovať vojny v našom susedstve, zasahovať. Myslím si, že musíme vystupovať ráznejšie. Ďakujem. A teraz pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Benifej povedal, že pokiaľ je vyhodnotenie situácie v krajinách na Blízkom východe, a Severnej Afrike, že často vidíme určité napätie medzi demokraciou a dodržiavaním ľudských práv. A do toho sa ešte dostáva otázka bezpečnosti. Čiže ak je to naozaj konflikt hodnot, tak e, je potrebné to riešiť politicky. Potrebujeme dobrú politiku, ale bilancia politickej situácie v týchto krajinách bohužiaľ pozitívna nie je. Došlo k mnohým chybám. Vo výbore SED mm, sme hovorili o dramatickej situácii, ktorá vyplýva z mnohých chybných rozhodnutí, ktoré sa v minulosti prijali. A boli často podporované aj strany, ktoré by si neboli takúto podporu zaslúžili. V Egypte sme podporovali Mursiho vládu a to bola väčšia hrozba pre demokraciu než súčasná vláda Mašara Asisa. V Jemene máme humanitárnu krízu, A preto musíme konať tak, aby mohol tento región napredovať. pretože takto posilníme našu vlastnú bezpečnosť. Uvediem príklad. Maroko. Maroko nie je krajinou, ktorá by priamo bola prešla arabskou jarou, ale situácia v Maroku teraz nie je horšia ako pred desiatimi rokmi. Musíme si uvedomiť, kto sú naši priatelia v tomto regióne. Tých musíme podporovať. A zároveň je potrebné aby sme presne videli, aké zmeny sú potrebné v prípade jednotlivých kríz. Je to naozaj ponaučenie, ktoré si musíme vziať a aj do budúcna z neho čerpať, aby sme sa vyhli tragickým situáciám typu Sýrie alebo Jemenu do budúcna. Ďakujem. Ďakujem. Máme pár minút na odpovede. V akom poradí by ste chceli odpovedať? Okay, ladies first. Dobre, takže dáma má prednosť. Budem sa snažiť byť veľmi stručná. Zareagujem na pár bodov. Úplne súhlasím s hodnotením, že potrebujeme tú zomknutosť, je veľmi jasné. Dôležité je sa našimi e, e, chybami, obzvlášť e, vo vzťahu so Sýriou, ako to zaznelo. Ja si myslím, že v minulosti tu boli chyby. Veľmi často našou chybou je, že my ako Európska únia sa dosť schizofrenicky snažíme oscilovať medzi tými dvoma extrémami E, na jednej strane silný hybris, na druhej strane e, veľké e, vnímanie našich vlastných slabostí. V roku 2011 dôvod, prečo sme nerobili, čo sme mali, bol, že sme si mysleli, že môžeme vyhrať. A to bol ten dôvod, prečo my, my západ. Sme si mysleli, že keďže padol Ben Ali, Mubarak, že toto je domino, ktoré bude pokračovať, ale nie, nebudeme sa s nikým rozprávať, budeme sa snažiť uh, teda tlačiť, aby naše strany vyhrali. No a viedlo to k tomu, že sa teda toto nedialo. No a potom e, sme vlastne prešli e, k tomu, že sme e, si sa príliš silno vykreslili našu vlastnú slabosť a neurobili sme nič. No a spomnula sa aj tá veľká otázka rekonštrukcie, ako chceme postupovať v tejto oblasti. Pokiaľ ide o konflikt ktorý sme vlastne politicky prehrali. To je poprvýkrát, e, čo sa musíme e, e, pasovať s takouto otázkou a my si takéto otázky nekladieme. Sú tam určité podmienky, ale nemôžete očakávať, aby podmienky boli takéto po vojenských konfliktoch, kde vlastne podporujete jednu zo stran. Úplne zdieľam hodnotenie, že potrebujeme zomknutosť, takže musíme sa baviť tejto schizofrénie. A e, radšej sa už teraz odmlčím a, a e, dám a, e, slovo kolegovi. Ďakujem pekne, chcem sa vyjadriť k tomu nedostatku konzistentnosti vo vízie politiky Takže z vojenskej perspektívy, pokiaľ ide o Sýriu, k otázka rekonštrukcie, téma rekonštrukcie je e, v všeobecnosti politická. A ako humanitárny aktér my nie sme zainvolvovaní do otázok rekonštrukcie, ale keďže je to politická otázka, a je tam toľko obmedzení, pokiaľ ide o tému a pretože Európania sú veľmi e, zdráhaví e, vstúpiť do akýchkoľvek diskusí o rekonštrukcii. Viedlo to k tomu, že v humanitárnej oblasti e, máme limitovanú možnosť zásahov Napríklad, keď si porovnáme kontext v Sýrii s e, inými, vidíme, že tu chýba diskusia o humanitárnom prístupe, ktorý by nám umožňoval e, zachraňovať životy, e, obnovu, ďalší rozvoj a tak ďalej. Ten humanitárny prístup, pokiaľ ide o Sýriu, je veľmi diskutovateľný moja kolegyňa e, tu sa sústredila e, na to, že intervencie v Syrii boli obmedzené na e, intervencie s cieľom záchrany životov, pretože je to dlhodobý konflikt, beží 8 rokov. Ehm, podpora tam teda nebola taká dostatočná, ako by mala byť. Nevidíme tu napríklad žiadne investície do E, teda skorej e, obnovy ľudí, komunít. E, nevidíme žiadne investície do odolnosti, iba záchrana životov. To viedlo k tomu, že tu máme populáciu, ktorá 100% závisí od pomoci. A čo by EU robiť mala, je, by sa mala snažiť pomôcť populácii, aby znova vlastne sa jej prinavrátil ten život, ktorý mala predtým, než začala byť závislá od pomoci Pani Toči, pán Adam, ďakujem za to, že ste prišli, ďakujeme za váš príspevok, ale na záver má slovo prirodzene náš pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že toto bola krátka, ale intenzívna výmena názorov, ktorá nám poskytla dostatočný materiál na, eh, do našej práce. Obzvlášť by som chcel vyzvihnúť eh, eh, to, mm, tú referenciu pani Toči na poradný eh, výbor, poradnú radu. Spomenuli sme to aj v našej správe. Myslím si, že by sme mali postúpiť v tejto veci ďalej. Nemali by sme sa tu príliš obmedzovať. A potom je dôležitá aj otázka koherentnosti našich prístupov E, pokiaľ ide o otázku utečencov, to bolo, myslím, veľmi dôležité. A tiež e, pán Adam sa veľmi jasne e, vyjadril ako niekto, kto pracuje v teréne, že musíme podporovať kapacity spoločnosti, bojovať za práva žien, keď sa pozrieme na to, eh, ako vyzerala situácia v jednotlivých krajinách, aj v Sýrii, vidíme, že je to veľmi dôležité a je dôležité eh, konferencie a všetko to, čo prebieha, nevnímať len oddelenie, ale niečo, čo si tu vyžaduje eh, širšiu mieru koherentnosti, Takže je tu veľa, zaznelo tu veľmi veľa jednotlivých prvkov, ktoré budú veľmi užitočné pre našu prácu. Ja vám e, veľmi pekne ďakujem mene všetkých zúčastnených e, kolegov za vašu prítomnosť, e, pani Toči, pán Adam. Ďakujem za túto príležitosť. Dobre, takže toto uzatvára tento bod. Veľa šťastia a teším sa na ďalšie stretnutie v budúcnosti. Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I please ask you now to be seated. Usadte sa prosím, kolegovia, rád by som pokračoval s našim ďalším bodom, bodom číslo 31. Chcem privítať medzi nami Prosím o pokoj v miestnosti. chcel som len zabezpečiť, aby aj e, skupina SND venovala príslušnú pozornosť e, nášmu e, progresívnemu hostovi. Vítam medzi nami pána ministra Teodora Meleskánu. Jeho krajina poprvýkrát predseda v Európskej rade. Máme tu prítomných veľa rumunských kolegov, čo je absolútne normálne na tomto zasadnutí vydám aj Guna Zvina a ďalších. Ja som sa stretol s pánom Meleškárnom v Štrasburgu minulý týždeň. On hovorí plynule mnohými z našich jazykov, vynikajúce po anglicky, po francúzsky, okrem romončiny teda sprevádza ho pani Luminita Odobesku stáleho zastúpenia a pán Štefan Tinka, politický riaditeľ. Ako viete, členovia eh, výboru AFET sa veľmi zaujímavú, zaujímajú politické priority vášho predsedníctva. Eh, mali sme možnosť eh, už o nich diskutovať v Štrásburgu tu sa sústredíme hlavne na politiku rozširovania Západný Balkán, Turecko a mnohé ďalšie otázky, transatlantické vzťahy, Severnú Koreju, situácia v Severnej Afrike na Blízkom východe. Takže samozrejme je tu celý svet. Rumunské predsedníctvo bude stať pred veľkými výzvami, stoja pred nami voľby, a rumúnske predsedníctvo e, bude mm, sa musieť aj e, e, zaoberať všetkými neistnosťami, neistnosťami týkajúcim sa Brexitu, ak by k Brexitu malo dôjsť. Hýbeme sa aj ďalej v témach týkajúcich sa MFF, hlavne pokiaľ ide o nástroje NDIC, IA, IPA 3. Prvé čítanie chceme ukončiť ešte pred eh, koncom eh, tohto volebného obdobia. Ešte raz ďakujem eh, za vašu návštevu. Dúfame, že vás čo najčastejšie uvidíme v nasledujúcich 5,5 mesiacoch. Máte už slovo týmto, nech sa páči. Ďakujem pekne všetkých. Zdravím, som tu veľmi rád. Zastupujem tu v parlamente aj e, vo vláde e, jednu zo strán e, našej koalície liberálov demokratov a rád vám popíšem víziu tých hlavných priorít nášho predsedníctva. Pán predseda, vážení členovia e, tohto výboru e, s veľkým potešením sa zúčastňujem tohto zasadnutia vášho výboru, e, ktoré je vyjadrením institucionálneho partnerstva pri náplňaní našich zahranično-politických cieľov Európskeho parlamentu a rady. Keď mám robiť paralely s zahranično-politickým výborom v mojej krajine počet kresiel, tam to vyzerá podobne. Dnes by som sa chcel viedeť v mene krajiny, pre ktorú Európska únia predstavuje e, e, cieľ demokracie, prosperity, bezpečnosti, naplnenie tohto nášho e, cieľa Rozhodli sme sa ehm, byť súčasťou Európskej únie na základe spoločných e, hodnôt, ktoré zdieľame s našimi najbližšími priateľmi. Ako členský e, e, štát EÚ Rumunsko vždy sa od neho očakávalo, že bude zodpovedne spolu budovať lepšiu Európu. Avšak dovolte mi, aby som spomenul aj fakt, že moja krajina má túto úlohu predsedajúcej krajiny poprvýkrát v histórii. Európska únia e, sa nachádza v veľmi dôležitej fáze. Sme konfrontovaní Brexitom, pred nami sú voľby do Európskeho parlamentu, e, stoja pred nami e, mnohé dôležité rozhodnutia, napríklad strategický akčný, rám, strategický akčný rámec po roku 2019, budúci vietočný finančný rámec a podobne. Medzinárodná eh, situácia, zvlášť realita v okolí Európy, eh, je eh, nemenej plná víziev. Všetky tieto výzvy tu máme, pričom sa musíme zabrať ďalej diskusiou, ako sa má vyvíjať Európska únia v budúcnosti Priority, ktoré sme si zvolili pre naše predsedníctvo, odražajú nielen naše ambície prepojené s týmto mandátom, ale aj konštantnú víziu budúcnosti Európskej únie, e, e, náš vnútorný, ale aj vonkajší e, pohľad na túto vec. V rumúnske predsedníctvo chce, chce prednostne venovať eh, súdržnosti. Eh, Kohezia podľa nás predstavuje vyjadrením eh, väčšej zamknutosti medzi jednotlivými krajinami a regiónmi v Európskej únii, v ekonomickej, sociálnej, politickej oblasti. Z tohto dôvodu motom nášho predsedníctva je súdržnosť európske spoločné hodnoty. Náš e, program, program nášho predsedníctva sa bude sústrediť na štyri dimenzie. Väčšia konvergencia, e, bezpečnosť, bezpečnejšia Európa, e, silnejšie globálne postavenie a napokon robustnejšie spoločné hodnoty na európskej úrovni. Počas nášho 6-mesačného mandátu, to samozrejme len popisuje smerovanie našej práce, E, garancia e, dosiahnutia výsledkov. Ako veľmi dobre e, viete, tu predstavuje kontinuita dlhodobého úsilia. Preto tu potrebujeme inštitucionálnu koordináciu. Európsky parlament predstavuje legitimnosť v Európskej únii, preto dúfam, že budeme mať navzájom úzky dialog, lebo sa pozeráme rovnakým smerom na občanov, budeme e, doplňať e, naše vzájomné úsilie, to je veľmi dôležité. Ja sa teším na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom a vašim výborom, s každým z vás, e, samozrejme zohľadňujúc obmedzenia spojené s voľbami v máji v tomto predvolebnom e, období e, my politici e, sa musíme postaviť pred našich voličov a informovať ich o tom, čo sme dosiahli v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky. Aby som sa vrátil k našim cieľom v externej politike EÚ, chcel by som prejsť do francúzštiny aby eh, som takto eh, ukázal nielen moje jazykové eh, znalosti, ale aj vzdal hold rozmanitosti v EÚ. Spolu s Fínskom a Chorvátskom sme sa zhodli na programe TRIO, ktoré sa bude sústreďovať na implementovanie globálnej stratégie EÚ. Našimi spoločnými prioritami budú aj zasadovanie sa za rozširovanie, ehm, ekonomické, sociálne a kultúrne e, e, vzťahy medzi EÚ a susednými krajinami na východ a na juh chceme prehlbovať. Chceme posilňovať multilaterálny e, systém vychádzajúci z pravidiel OSN. Eh, posilňovať kolaboratívny regionálny eh, poriadok, transatlantické vzťahy, pokračovať ďalej v eh, práci, pokiaľ ide o mm, obranu a bezpečnosť a efektívne pracovné metódy v tejto oblasti. Otvárame nové trio predsednícke a preto chceme prispieť ku konkrétnemu pretavovaniu cieľov nášho tria s entuziasmom, Ehm, ktorý je vlastne tomu, že poprvýkrát sme predsedajúcou e, e, krajinou EÚ. Chceme e, ubezpečiť SVČ, že chceme prispievať k efektívnym externým krokom. Už sme začali úspešnú spoluprácu s ESVČ a chceme v tomto pokračovať Dámy a páni, globálny profil Európskej únie bude e, závisieť od rýchlosti, ako sa globálna stratégia bude naplňať a od efektívnosti jednotlivých nástrojov. Nedávno sme vyvinuli eh, nástroje, ktoré majú ďalej uskutočňovať európsky eh, prístup eh, v snahe za, teda dosahovanie mieru a prosperity, stability. Jedna z našich štyrich prioritných oblastí to sú zdroje a teda európske identity, efektívnosť, by mala definovať našu spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. Chceme e, posilňovať e, možnosti Európskej únie, e, koordinovaný ročný prehľad v oblasti obrany, Európsky obranný fond a podobné iniciatívy chceme posilňovať, chceme zabezpečiť ich koherentnosť s podobnými nástrojmi a procesmi NATO a tiež budeme podporovať všetky kroky v oblasti výskumu a vývoja, vrátanie teda sektora eh, priemyslu obrany. E, to by ale nemalo ísť na úkor expertízy civilnej strany, e, zložky našej e, obrannej teda, bezpečnostnej politiky. Práve naopak, nový akčný rámec Európskej únie chceme v tejto súvislosti podporovať, pokiaľ ide o celý konfliktný cyklus. Aby sme zaistili komplexnú flexibilnú reakciu v civilnom komponente. Ako som povedal, Stabilné transatlantické vzťahy sú eh, dôležité dnes, eh, ako kedykoľvek predtým. Vzťahy EÚ, USA a Kanada ukazujú na to, čo by mala byť eh, dobrá budúcnosť pre nás všetkých. Musíme hľadať aspirácia spolupracovať, aby sme prekonávali rozdiely medzi nami. v celkovom bezpečnostnom kontexte Európska únia musí pokračovať vo svojich snahách posilnenie odolnosti, boj proti hybridným hrozbám a posilniť svoju strategickú komunikačnú kapacitu na základe integrovaného prístupu k týmto trom oblastiam sa poučíme z, zo spolupráce s našimi externými partnermi, tak aby sme vyvedeli relevantné závery pre európske obavy z bezpečnosti, tak pre interný a externý nexusa, boj proti dezinformáciám a posilnením e, spoločenského odolnosti a sústrediť sa na dlhodobú politiku a nie len krátkodobé opatrenia. A tiež, keď sa venujeme efektivite a keď sa hovorí o úrovni ambícií európskych krokov, je dôležité uvedomiť si, aké rôzne rozhodnutia alebo snahy by to znamenalo konkrétne z hľadiska financovania. V kontexte diskusí o budúcom viacročnom finančnom rámci. Rumunské predsedníctvo bude zodpovedať za vedenie rokovacieho procesu o externom komponente VFR a o budúcich eh, externých aktivitách eh, s dôrazom na účinnosť. Bude to skúška pre Európsku úniu 27 členských štátov. My si veľmi uvedomujeme, že úzká angažovanosť s Európskym parlamentom je v týchto otázkach e, nevyhnutná. Naša druhá priorita sa týka európskych aktivít na Západnom Balkáne. Dnes e, sa nachádzame e, na križovatke pre proces rozširovania Západný Balkán. Na, v tomto duchu v júni 2018 Rada Európskej únie prijala veľký šijúci balíček a sme presvedčení o tom, že EÚ musí tento prísľub splniť. My dúfame, že naša spoločná podpora spolu eh, s odpovedná za tento projekt naši partnerov spoločne s dosiahnutými výsledkami, ktoré sú predpokladom pre pokrok eh, agendy rozširovania, eh, ktorá základ, preto aby rada mohla rozhodnúť o otvorení prestupových alebo rokovania o vstupe pre Čiernu horu firom. My budeme pokračovať e, v rokovania s Srbskom a Čiernou horou. Bosna a Hercegovina tiež musí zaslúžiť si pozornosť EU a treba sa vyvarovať e, nevyváženému prístupu. Okrem procesu rozširovania, realita v regióne si vyžaduje otvorené myslenie, rozšírenú spoluprácu a praktický prístup. V tomto ohľade budeme venovať osobitnú pozornosť mladým na Západnom Balkáne, a to podporou aktívneho občianstva, kultúru, vzájomného porozumenia a dialogu. Tiež budeme podporovať úvahy o tom, ako prioritizovať regionálnu spoluprácu v juhovýchodnej Európe, hlavne o tom, ako, by Európska, ako sa Európska únia zapája a spolupracuje s rôznymi regionálnymi iniciatívami a, iniciatívami a štruktúrami. Prejdem k Turecku. Našim celkovým cieľom je, aby komunikačné kanály zostali otvorené z ohľadom na to, že je tu kandidátska krajina a strategický partner Európskej únie v mnohých oblastiach. Ja som presvedčený o tom, že Európsky parlament pochopí tú pozornosť, ktorú Rumunsko venuje krajine v Čiernomorskom regióne. Uvedomí si strategický význam Turecka, vážení členovia výboru. Rumunsko chce eh, považovať eh, východné súdectvo za jeden z hlavných projektov svojho predsedníctva. V roku 2019 bude oslavíme 10 rokov od eh, tvorenia pán Nernsta v roku 2009 a eh, Rumunsko bude ďalej pokračovať vo svojich snahách, aby toto výročie bolo eh, označené eh, veľkým pokrokom a realizáciou našich spoločných cieľov roku 29, do roku 2020. A rovnako chceme podnetiť úvahy o ďalšom, o ďalšom partnerstve po roku 2020 No a potrebujeme novú budúcnosť pre našich východných partnerov a to je dôležité nielen na skvalitnenie a prehlbenie partnerstva, ale aj aby sme im umožnili pokračovať ich ceste do Európy. No a z tohto dôvodu dva blízke, dve blízke voľby, tak na Ukrajine ako aj v Moldavsku, predstavujú dôležitý strategický faktor. To treba priznať e, ďalší, ďalším strategickým bodom pre e, Rumunsko ostáva Čierne more. My pripisujeme e, veľký dôraz na sektorovú spoluprácu spojenú s rozvojom modrého hospodárstva v okolí Čierneho mora, ochrana životného prostredia, inovácie, a rovnako siete občianskej spoločnosti v spolupráci s Európskou komisiou <clears throat> sa budeme venovať sektorálnej, multidimenzionálnej eh, agende, stále konštruktívnej, ktorá má oživiť synergie v Čiernomorskom regióne a prehlbiť orientáciu na budúce 10 eh, ročie udržateľnejším spôsobom v širšej perspektíve. Ďalší prioritný región je, región Strednej Ázie, ktorý je kľúčový v vzťahoch s Áziou, stratégie Európy pre prepojenie s Áziou a v rámci budúcej stratégie pre stratégiu pre Strednú Áziu. Naše predsedníctvo chce obnoviť dynamiku vzťahov medzi EÚ a krajinami tohto regiónu. Rozšírme naša, našu sféru záujmov a posledná priorita sa týka angažovanosti e, v záujme multilateralizmu. Tento záväzok, táto angažovanosť je našim presvedčením. A OSN a Európska únia musia spolupracovať ako pozitívne sily zmenu na globálnej úrovni, implementácia agendy pre udržateľný rozvoj, udržanie mieru a odolnosť voči katastrofám sú tiež priority nášho predsedníctva. Dámy a páni, tak ako už som povedal na začiatok môjho príspevku, pracovný program predsedníctva sa opiera o štyri piliere konvergentná Európa, Európa bezpečnosti, globálny aktér a Európa spoločných hodnot. Osobitný summit CBU bude zohrávať svoju úlohu a umožní aj 5. Európy, Európy, ktorá koná, rozhoduje sa pre seba. No a Rumunsko pôjde týmto smerom. No a ja teraz sa, sa teším na vaše otázky a na diskusiu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán minister, za to, že ste predstavili priority rumúnskeho predsedníctva v oblasti zahraničných vecí. Ja myslím, že sme si vypočuli množstvo dobrých argumentov, o ktorých sa dá teraz hovoriť. Momentálne sa prihlásilo 11 rečníkov. To je veľmi dobrý začiatok. Máme približne 35 minút času, takže by som chcel kolegov požiadať, aby sa obmedzili na dve minúty, tak aby pán predseda mohol ešte zodpovedať na otázky. Áno, vy budete mať 10 minút dokopy, nebojte sa. Takže začneme. A ako prvý rumúnsky kolega Christian Preda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť po Musky. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, ja vám želám veľa úspechov a mám tri otázky. Prvá sa týka našich vyjadrení čínskeho prezidenta. Ide o možné znovu zjednotenie novú spoluprácu s Tajvanom aj cestou sily. No a my sme, my sme to bodaj na plénum, ale mňa by zaujímavá váš názor na to. Možno by ste mohli povedať niečo aj k záverom rady k tomuto bodu. Druhá vec, vláda, ktoré ste členom viackrát hovorila o eventuálnom presťahovaní rumúnskeho vyslanectva do mm, Jeruzaleme. Mňa by zaujímalo, či eh, ste o tom hovorili aj s inými členskými štátmi, či máte k tomu nejaké spoločné stanovisko a ďalej. Moldavsko, eh, predtým než začalo eh, toto predsedníctvo, tak Bukurešte ešte vlastne nejakú blokádu Išlo tu o voľby a demokraciu a v Moldavskej republike stanovisko, ktoré ste nám predstavili. Išlo o oligarchu Platonoju v Kišiňove. To bolo druh nešťastné, čo zaznelo v vzťahu k vývoju a mňa by zaujímalo, či v čase predsedníctva si premyslíte a zohľadnite aj to, čo povedalo k tomu parlament, Skutočnila sa misia pozorovateľská na voľby, alebo vyšlo ju tam z februára k voľbám. Áno, hm, takže vypočujeme si viac rečníkov. Potom budete mať čas na odpoveď. Dobre, Kristian, ďakujem pekne. A teraz sa dostáva slovo na Kristia. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vítame vás tu na výbore. Ja mám dve otázky. Prvá, že no už skúsenosti, um, ako to vyzerá realisticky a hlavne volie, ktoré sa uskutočne vo februári v Moldavsku. Mám ešte ďalšiu otázku. Preto nedávno sa uskutočilo zasadnutie ministrov štátov EÚ a ASEANu a dnes do obeda sme tiež hovorili o zahraničnej politike a išlo o dohodu o spolupráci so Singapúrom. Budúci mesiac sa uskutočnia ehm, správy, ktoré budú rozhodujúce aj pre dohodu o voľnom obchode so Singapúrom. Aké je stanovisko predsedníctva, ktoré zastupujete vzhľadom na silenie vzťahov medzi EÚ a štátmi ASEANu aj na úrovni strategického partnerstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz sa slovo dostane Charles Stanok, priateľ Rumunska. Ďakujem pekne, pán predseda. A vítame vás, pán minister. Len taká otázka k poriadku. Ja chápem úlohu predsedníctva tak v oblasti susedstva a rozširovania nuž um, ako minister Rumunska máte možno iné názory, ale vy sa máte zaoberať týmito e, špecifikami, špecifikami mm, zahraničné politiky ostatné a má na starosti vysoká predstaviteľka. Ďakujem e, za vaše e, vyjadrenia o multilateralizme vzhľadom na nacionalizmus na našom kontinente a inde vo svete. Rumunsko tradične sa vníma ako balkánska krajina a ja som spravodajca minimálne na ďalšie 3 mesiace pre Čiernu horu. A ja vítam tie vyjadrenia, ktoré ste povedali o Čiernej hore a Srbsku, samozrejme nehovorili sme o Macedónsku, a kde no, že bude referendum a vyrieši sa otázka názvu. No a ja dúfam, že podporí macedónske, nielen európske, ale euroatlantické ašpirácie a snahy. Samozrejme je tu problém ďalej s Ukrajinou, to, čo sa deje v Donbase, neimplementácii dohody z Minsku No a moja otázka je, ako si ste viete predstaviť, je to historické obdobie pre našu krajinu, spojené kráľovsko, je tu Brexit a vy budete takmer nepochybne predsedníctve, keď vstúpi do vlastne článok 50 a vy sa nemôžete to tomu vyjadriť. A keby bolo stanovisko rady k žiadosti o predlženie článku 50, no ale Veľká Británia by chcela zapojená, zostať no, zapojená do viacerých oblastí, ktoré ste hovorili hlavne v Západnom Balkáne, ale tiež eh, asociácii s PESCom, eh, CSDP, nejaké prehlbené bezpečnostné partnerstvo medzi Veľkou Britániou a USA. To bude veľká výzva, to je ešte väčšia výzva, nebude prijatá žiadna dohoda, nebude tu žiadne prechodné obdobie, počas ktorého sa bude rokovať. Ďakujem pekne, Čaro Stánok. Ďalšou na zozname rečníkov je Rebecca Harms za Zelených. Ďakujem pekne, mne sa veľmi páči prísľub, že sa budete sústrediť na stratégie v susedstve, kandidátske krajiny a asociované krajiny. Ja mám jednu úprimnú otázku o všetkých týchto krajinách sú kandidátske krajiny alebo asociované krajiny. Na všetkých je veľký problém. Korupcia na Ukrajine napríklad. No spolu s Ukrajincami vybudovali úrad osobitného alebo špeciálneho prokurátora na boj proti korupcii. Podľa príkladu rumunského špeciálneho prokurátora, ale teraz sa, sa často hovorí o tom, čo sa stalo v Rumunsku Laura Kerveši a rovnako jej predchodcovi. A mňa by znamenalo, čo si myslíte vy o myšlienke, teda, že by sa malo ísť príkladom aj v rámci boja proti e, korupcii. Druhá otázka sa týka Turecka. <clears throat> Budeme hovoriť o správe Tureckého Európskeho parlamentu. No a naša spravodajkynia vo svojom návrhu žiada o prerušenie rokovaní. Myslíte, že na návrh k občianskej vojne v Turecku, e, zásahy Turecka v Sýrii, nielen ako kandidátska krajina, ale ako členský štát NATO. Myslíte, že to je stále kompatibilné a zlúčiteľné s perspektívou členstva? Ďakujem pekne, Rebecca Harms. Slovo teraz zostane pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame vás a pán minister. Želáme vám všetko najlepšie na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Ja sa chcem vyjadriť k rozšíreniu EU a Západný Balkán. Som rád, že ste o tom hovorili ako jednej z to priorít vášho predsedníctva. No a my už tu relatívne dlho veľmi entuziasticky hovoríme o rozšírení. Bola stratégia pre rozšírenie bulharské predsedníctvo bolo veľmi ambiciozne chcelo presadzovať. Po 15 rokoch sa uskutočnil Európsky summit. Rakúske predsedníctvo e, Západnému Balkánu venovalo množstvo odbornosti a keď sa pozrite na to, čo sa skutočne stalo, tak budete musieť veľmi pozorne hľadať, kým niečo nájdete. Takže mi ľúto, že to musím povedať, ale všetci sme hovorili, že to je zlatá príležitosť pre Západný Balkán s Bulharskom, Rakúskom, našou krajinou niektorí ľudia boli trochu skeptickejší. Teraz to bola vynikajúca príležitosť, že ich prekvapíte, že to máte najlepšie možnosti a vy ste o tom hovorili my podrobne. No ja mám trochu strach, že na Západnom Balkáne strácame kredibilitu. My musíme hovoriť, čo musia splniť, oni to splnia a niektorí z nás potom povedia, že áno, vieme, ale nesúhlasíme. My vieme, ktoré krajiny to sú. Nemôžeme to povedať na hlase. Takže uvedomte si tú situáciu, že všetci budeme sledovať, čo robíte v tejto veci, prosím, prekvapte nás, my vám istotne pomôžeme. Ďakujem pekne, Eduard Kukan. Ďalším rečníkom je pán Pašku. Nech sa páči. Thank you very much. Um, in, uh, politik- Ďakujem veľmi pekne. No, v politike je všetko potrebné a nič nestačí. Čiže toto je asi odpoved na tú otázku, pán Kukan, čo ste položili. Ale aby som to trošku posunul, chcel by som sa spýtať pána ministra následovné. Čo si vy myslíte o politickom význame súčasti euroskupiny, bytím súčasťou euros- bytia súčasťou uh, eurozóny? Uh, krajina, ktorá je súčasťou tejto skupiny, čo je to nejaká nevyhnutná situácia, alebo je to nejaká výhodnejšia situácia pre tú krajinu. Ďakujem. Teraz tu mám pána Tökeša napísaného. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán minister. Rumúnsko má teraz predsedníctvo v Rade Európskej únie a stanovilo si určité ciele. Ide teda o lepšiu Európu, zjednotenejšiu Európu, konkrétne ide o kohéziu, premosťovanie zbližovanie rozdielov medzi krajinami, medzi regiónmi a tak ďalej. Toto sú teda európske ciele, ktoré sme ale ešte nedosiahli ani u nás doma. Spoločnosť v Rumunsku je veľmi rozdelená. To platí aj pre politickú scénu a protimaďarský nacionalizmus. Veď aj ten je potrebné tematizovať. Veď nám to pripomína minulosť. A preto moja otázka ako môže naša krajina prispieť k dosiahnutiu týchto ctihodných cieľov na medzinárodnej úrovni kohézia, jednota, konsenzus, politická jednota, ako to môžeme urobiť, ak si nevieme poupratovať sami doma a situácia je taká, aká je. Nechceme predsa exportovať do EÚ naše vnútorné konflikty, že? A ešte ďalšia vec. strategické partnerstvo medzi našou krajinou a susedskou krajinou, Maďarskou mám na mysli. Bolo tam viacero schôdzí eh, s vašim kolegom z Maďarska a boli tu aj určité vyhlásenia v tom zmysle, že sa navzájom rešpektujeme, že chceme vyváženú spoluprácu, dobré susedstvo s Maďarskom. To ma samozrejme veľmi teší ja som rád, že tu máme z ALDE kolegov z vašej krajiny, ktorí hlasovali proti správe z Argentíny, kde sa odsudzuje neprávo Maďarsko a jeho migračná politika. Čiže ako vy vyhodnocujete spoluprácu medzi Rumúnskom a Bulharskom v súvislosti s nelegálnou migráciou? Aký máte na toto názor? Ďakujem pekne. Ďakujeme a teraz pán Fronzulika, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. Vítam vás tu. Vy ste už viackrát hovorili o tom, ako sa Rumúnsko bude zasadzovať za ďalší rozvoj politiky rozširovania EÚ. Zároveň je však dôležité dodržiavať záväzky EÚ v súvislosti s východným partnerstvom. Preto moja otázka. Predsedníctvo Rumunska, ako to vidíte s podporou týchto partnerstiev, konkrétne EPAS? východní partnery, vzťahy s nimi. Sú tu predsa asociačné dohody. Na mysli mám hlavne Moldavsko, potom Ukrajinu a Gruzínsko. Zároveň pán minister počas rumúnskeho predsedníctva Je tu tento odkaz jednoty a solidarity krajín EÚ. Takýto signál chcete vyslať. Čiže ako by sme mali konať e, v záujme prekonania rozdielov, pretože mnohí politici poukazujú na rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, štáty prvej triedy, druhej triedy, Nedalo by sa, prosím, počas rumúnskeho predsedníctva dosiahnuť členstvo Rumúnska, Bulharska, možno aj Chorvátska v šengenskom priestore. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán Franzolika. A teraz pán Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister, že ste dnes prišli. Mňa neprekvapilo, že sa tak venujete susedskej politike. Vy ale hovoríte iba o východnom susedstve. Áno, to je samozrejme veľmi dôležité pre Európsku úniu, pre Rumunsko. Ale myslím si, že aj to južné susedstvo, Stredomorie, je nevyhnutné pre Európsku úniu. Ja som zo Španielska a viacero európskych krajín leží práve na pobreží Stredozemného mora. Prosím, aj toto zohľadňujte, keď hovoríte susedská politika, prosím, nezabúdajte aj na tú južnú oblasť. A ešte stručne, keďže už mám slovo k situácii v zahraničí, Venezuela, dramatická situácia. My ako EU by sme sa tomu mali venovať viac. Európsky parlament sa o to snaží, ale dôležité, aby toto riešila aj rada. A rokovania s Mercosurom, ako môžeme ďalej pokračovať, ako by nič. Áno, to je dôležité pre uh, EÚ. To je tiež rozhodujúca vec, čiže možno aj to by vaše predsedníctvo mohlo uzavrieť tieto rokovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Gomeš. Vítam vás tu, pán minister. Pán minister, štvrtá smernica o praní špinavých peňazí sa týka aj boja proti terorizmu, teda boja proti financovaniu terorizmu e, transpozícia teda smernice však v Rumunsku pokrývkáva je to vec, ktorú ponechávate v rukách ministra financí, ministra vnútra, alebo sa do toho zapájate aj vy, pretože ide o financovanie terorizmu. Nie je teda čisto iba boj proti braniu špinových peňazí. Viacerí z nás sme sa dnes stretli s novozvolenou prezidentkou Gruzinska a ona nám povedala, aké má očakávania od vášho predsedníctva. Konkrétne pokiaľ ide o východné partnerstvo a konektivitu e, v oblasti Čierneho mora, teda že sa tieto prísluby budú transponovať. Môžete nám k tomu povedať niečo viac? A tiež e, chcem podporiť otázky kolegyne Harms na tému Turecka a potom otázky týkajúce sa Jeruzalemu a Moldavska. Jeruzalem a ten transfer ambasády do Jeruzalema. Ako toto prosím pekne zapadá, lebo ja to tam nevidím, do tej dlhodobej politiky Európskej únie, teda podpora e, riešenia dvoch štátov, takoto riešenia pre konflikt Izrael-Palestína. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a na posledný na mojom zozname je pán Mavridis. Tu som. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, prešiel by som do materského jazyka. Takže poprosím, nasadte si sluchadlá. Ďakujem. Vítajte u nás, pán minister. Ste budete súhlasiť so mnou, že úspešné predsedníctvo predpokladá stanovenie určitých priorít. A tieto priority je potrebné nastaviť vychádzajúc z hodnôt a záväzkov, ktoré EÚ ako celok má Uvediem jeden, dva príklady, kde by ma zaujímal váš názor, ako chcete v týchto oblastiach postupovať. Týka sa to hlavne Turecka. Po dlhých mesiacoch, môže to rok či dva, sa stále hovorí o strategickom partnerovi, ktorého máme v Turecku. Ale aké sú fakty? Aby sme boli konkrétni, Erdoganová vláda, AKP svoje záväzky nesplňa. Mám na mysli okrem iného dodržiavanie zásad právneho štátu, základné ľudské práva, uznanie všetkých členských štátov, vrátanie Cyperskej republiky a tak ďalej. Napriek tomu však chceme mať živé vzťahy, obchodné vzťahy s Tureckom. Chceme ich dokonca povyšiť na vyšší úroveň napriek týmto porušeniam. A v východnom stredomorí momentálne prebieha vojenská spolupráca krajín Grécko, Cyper, Taliansko na jednej strane a potom Izrael, Egypt a Jordánsko. A Máme tu teda oproti to spolupráci pre stabilitu a mier Erdoganovú vládu, ktorá má vojenské manévre a spúšťa rôzne vojenské operácie. Čiže ako vy vyhodnocujete od situáciu vo východnom stredomori? My dúfame, že sa budete držať zastupovania európskych záujmov. Ide teda o európsku energetickú politiku aj vo východnom stredomorí, hlavne pokiaľ ide o Cyprus. A už sa teším na vašu odpoveď. Kolegyne, kolegovia, chcem sa vám všetkým poďakovať za vaše príspevky a teraz by som dal slovo pánovi ministrovi. Ale ešte, ak dovolíte, aj ja by som si... Áno, 10 minút vám, ale ešte, ak dovolíte, ja mám tiež otázku ktorú by som vám chcel položiť. Vy ste nám povedali, že východné partnerstvo bude jednou z vašich priorít pri rumúnskeho predsedníctva a možno by sa nám mohlo podariť osláviť 10. výročie východného partnerstva. Ale kolegovia už poukazovali na situáciu v Moldavsku. Viackrát sme sa zaoberali situáciou tam, v tomto výbore aj v pléne a veľká väčšina vyjadrila veľmi vážne obavy v súvislosti e, s oslabovaním demokracie vo vašej susedskej krajine. čo moja otázka na vás, plánuje rumúnske predsedníctvo nejaké kroky na podporu zlepšenia situácie v Moldavsku? Hlavne v príprave parlamentných volieb 24. februára. Thank you very much. I hope... Ďakujem pekne. Ja dúfam, že mi umožníte v tom čase, ktorý pozícii, to je 7 minút, odpovedať stručne. A 15 minút mám, nie 7. O, to je veľkorysé. Takže odpoviem na všetky otázky a začnem teda vašou, pán predseda. Ste sa hneď vyšvihli na vrchol toho zoznamu. Veľmi jasne vám chcem povedať, aká je naša pozícia k Moldavsku. My chceme samozrejme podporovať európsku cestu, teda cestu Moldavskej Európskej únie. My nemáme nejaké osobitné dohody s nikým v Moldavsku. Spolupracujeme aj s inštitúciami a dôležitou súčasťou nášho eh, naše rozvojové agendy sa zameriava na projekty v Moldavsku mm, na prospech občanov. To je všetko. A čo môžeme urobiť? Vy ste hovorili o príprave volieb. No, pred tromi dňami alebo štyrmi som bol v Kišinove. Zúčastnil som sa tam oslav Dňa diplomácie a hovoril som s premiérom a s ministrom zahraničných vecí a veľmi jasne som im povedal, že je istá červená línia, ktorá je problematická pre Moldavsko. A to je organizácia volieb. Musia byť férové, slobodné, pod kontrolou pozorovateľov, vrátane OBSE a systému ODIR. Naša podpora, náš príspevok spočíva v takýchto jasných odkazoch, v informáciách o tých červených líniách, ktoré nesmú prekročiť. Toľko k tomu. A ak dovolíte, veľa otázok padlo v Rumunsku. Ak dovolíte, odpoviem aj ja po rumúnsky. Je to dobré pre vás, lebo vy, čo pijete po rumúnsky, tomu budete rozumieť, potom pôjde na vaše otázky a tí, čo nerozumejú, nevadí. Otázka pána Predu. Zjednotenie Tajvanu. Násilné pridruženie. 31. augusta v Bukurešti sa o tom bude hovoriť. Je to veľmi dôležitá téma. A Povedal som august, ale jasné, že som myslel január. 31. januára, prepačte, pomýlil som sa. Všetci ministerničných vecí tam budú a je to téma, ktorá bude prediskutovaná a stanovisko členských štátov EÚ bude také, že takmer všade sme proti. Ja osobne, aby som bol otvorený a úprimný, zjednotenie považujem za možné iba rokovaniami. Inak nie, ale uvidíme, aký vývoj to celé naberie. Musíme si vyčkať na stanoviská jednotlivých kolegov. A teraz veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Nie, ide iba o preloženie veľvyslanectva amerického. To bolo presunuté a aj sme videli, čo takýto krok vyvolá. A Rumunsko sa dopracovalo teda k nasledujúcej otázke, aké výhody a nevýhody takéto niečo má. A robili sme aj právnu analýzu medzinárodné dohody, Bezpečná rada, napríklad dohoda z Osla. Toto všetko sú základy podľa ktorých je to potrebné vyhodnocovať. Čiže žiadne roznutie ešte nebolo prijaté, pokiaľ ide o presunutie ambasády Moldavsko a blokované závery. Žiadne blokovanie sa nedieje. Áno, boli tu určité námietky, určité výhrady v, súlade, v súvislosti s týmito závermi. A my si nemyslíme, že by sa počas volieb mali vysielať nejaké signály, ktoré by sa potom dali využiť v predvoľobnom boji. Hm, či už na jednej alebo na druhej strane, my máme rovnaké stanovisko, podporujeme Moldavsko. A to iste v spoločnosti sa prejaví určitým jasným vývojom. A opakujem, nemáme nejaké osobitné vzťahy s nejakými politikmi, s nejakými jednotlivcami. Nie, ide o vzťahy s inštitúciami. Pán Kristia voľby v Moldavsku. Pred 4 dňami, ako som spomínal, som v Moldavsku bol. S premiérom som sa stretol, predstaviteľom vládnej koalície a potom sme mali aj okrúhly stôl s mimoparlamentnou opozíciou. A ja som to celé uzavrel sám pre seba tak, tie diskusie a rozhovory, že sa dá povedať, že asi tretina hlasov je u socialistov, tretina u demokratickej strany a ten zvyšok to sú strany mimo parlamentnej opozície. Nože tie teraz v prieskume mienky dosahujú celkom dobré výsledky. A ja som aj jasne povedal vláde, dôležité je to, ako sa budete správať k mimo parlamentnej opozícii. Možno ju budete teraz potrebovať. A to som samozrejme povedala aj opozičníkom. Ja viem, že vaše hodnoty, princípy sú iné ako tých, ktorí sú momentálne pri moci, ale prosím, nepremrhajte túto šancu. Je dôležitá, lebo už tu pretiekla kopa peňazí a je dôležité nestratiť európsky kurz zo zretela. A ako dopadnú voľby, to ešte nie je jasné. A ešte partnerská dohoda so Singapurom. Áno, s krajinami ASEANu, ako postupovať. Nemáme teda vzťah bez nástrojov, nie sú tu určité nástroje, napríklad vzdelávanie mladých v krajinách ASEANu. A to je súčasťou našich priorít, vzdelávanie. A preto chceme urobiť v Bukurešti podujatie, kde budú ministri školstva z krajín ASEAN. Takže budú tam zástupcovia aj študentov, budú tam rektori univerzít z týchto azijských krajín. Takže toto je tá forma, ktorú sme si zvolili, aby sme prispeli k čo najrychlejšiemu rozvoju systémov školstva v krajinách ASEAN a v Ázii ako takej. Pán Tenok. Multilateralizmus, Balkán. Rečník sa prerušuje nakrátko. Áno, eh, prešiel by som do, anglick- do angličtiny môžem? O, máme k dispozícii 24 jazykov. S tým by som mal problém. Takže rešpektujeme toto rozhodnutie Britov. Sme v kontakte s Michelom Barniem aj s Londýnom. Na decembrovej rade E, dohoda e, e, teda, odchoď bola podporená a teda návrh budúcich vzťahov medzi Britániou a EÚ. Z tohto pohľadu, čo môžeme urobiť ako predsedajúca krajina, za týchto okolností, ak by Veľká Británia chcela ísť neskôr a medzi e, časom sa snažiť vyrokovať nejaké zmeny na politickom vyhlásení alebo návrhu dohody, Ehm, mohli by sme vytvoriť tie potrebné logistické možnosti pre stretnutie, ktoré by umožnilo jednotlivým eh, krajinám EÚ vyjadriť eh, svoje stanovisko, aby sme sa dopracovali napokon ku konsenzu. Čo chceme je prispieť eh, ku konsenzu Európskej 27 voči Veľkej Británii. Z tohto pohľadu a vám chcem úplne otvorene povedať, je nám ľúto rozhodnutie, ktoré ste prijali. Naozaj mi je to úprimne ľúto a e, sna- budeme sa snažiť, aby Británia zostala tak blízko Európskej únie, ako je to možné, zvlášť v oblasti zahraničných vzťahov, bezpečnosti, obrany a mnohých a ďalších témach, kde Veľká Británia má veľmi silný hlas. Ak e, Briti opustia EÚ, ak to bude hard, e, tvrdý Brexit, máme tu nástroj strategického partnerstva medzi Rumunskom a Veľkou Britániou z roku 2003 a my sme e, sa rozhodli transformovať ho, upgradovať na určitý právny základ pre našu budúcu spoluprácu. Pokrýval by politické vzťahy, obranu, bezpečnosť, ekonomické vzťahy, kultúrne, vzdelávanie, inovácie a ostatné. Sme pripravení na čokoľvek, ale ako predsedajúca krajina, čo môžeme urobiť, je Eh, poskytnúť zázemie a eh, hľadať čo najrychlejšie konsenzus. Rebecca Hams, eh, korupcia Ukrajina, uh, turecká intervencia. Je mi to ľúto, inak vidíme vzťahy E, medzi Európskou úniou a kanadskými krajinami alebo e, plnými členmi Európskej únie. Z nášho pohľadu existencia určitých základných e, hodnôt, na ktorých stojí, stojí EÚ a úsilie tieto implementovať vo všetkých krajinách, či už sú členmi alebo kandidátmi je jeden z tých najdôležitejších príspevkov EÚ k, k demokratickému rozvoju všetkých spoločností. Platí to pre vás, pre nás, aj pre Turecko. Chcem odpovedať aj na problém Turecka. Úprimne povedané, prakticky polovica obyvateľstva Turecka, keď sa pozriete na referendum. V Turecku vidíte, že je to tesné 50-50. Ako môžem Mal by som naozaj e, zabudnúť na polovicu populácie, polovicu obyvateľstva, ktorá e, by chcela pristúpiť do EÚ, pretože druhá polovica e, podporuje inú politiku. Nemyslím si, že to je ten korektný prístup. A po druhé, tak dlho, ako sme v kontakte s Tureckom a majú postavenie kandidátskej krajiny, máme Eh, na nich určitý vplyv. Ak to prerušíme, eh, je koniec tomuto vplyvu. Takýto je môj prístup. Nebudem sa snažiť eh, to nikomu vnúkovať, vnúcovať. To platí aj pre Ukrajinu, aj pre Moldavsko. Vzťahy s Európskou úniou, ich snaha stať sa plným členom je veľmi dôležitý pilier pre reformný proces vo všetkých týchto krajinách. Aj v Rumunsku, aj v našej demokratickej krajine E, toto môžeme posilňovať. Nikto si nemôže myslieť, že žije v perfektnej demokracii, ale náš dialog s Európskou úniou ako plným členom predstavuje e, veľkú podporu pre evolúciu e, v týchto krajinách. Kompatibilné s členstvom už som sa vyjadril k Turecku. Pán minister Kukan vás nemôžeme veľmi prekvapiť, ale chcem vám povedať, že sme sa rozhodli zorganizovať na úrovni ministrov zahraničných vecí 31. januára diskusiu, ktorej sa zúčastnia všetky krajiny zo západného Balkánu. Bude to otvorená diskusia. E, s teda, kartami na stole za prítomnosti Davida Megalistra, ten sa zúčastní tohto stretnutia a bude mať dôležitý príspevok. A toto môžeme urobiť. Nie je to prekvapením, ale dúfam, že výsledky snáď budú prekvapujúce pre niektorých z vás. Minister Pašku, keď ste raz boli ministrom, už vás do smrti môžu volať ministrom. Musím vám úprimne povedať, že Pristúpenie do eurozóny je jedným z cieľov eh, Rumúnska. Otvorenie povedané, z technického pohľadu Rumúnsko je eh, plne pripravené, rešpektuje všetky podmienky preto, aby vstúpil do eurozóny. Je tu jeden problém a tým je kapacita tých občanov, ktorí majú veľmi e, nízke príjmy, prežiť, aby teda e, e, bola rozhodná akceptovateľná. Takže preto sa snažíme pracovať momentálne na zvýšení príjmov, aby sa vytvoril minimálny základ pre tú časť populácie s najnižšími príjmami, aby ich prechod na eurá vlastne neodrovnal. Pre nás je dôležité pristúpiť do eurozóny. Prečo? Pretože to vytvára inak dojem e, Európy s variabilnou geometriou e, dvoch rýchlostí. Preto e, tie krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, tiež mali byť E, by mali, mali mať právo byť prizvané do všetkých diskusí o eurozóne. Bez toho samozrejme, aby sme predostierali, že by sme mali prispievať k primeniu rozhodnutí, ale mali by sme byť informovaní, zaintegrovaní do všetkých diskusí, aby sme mohli e, tiež podporovať e, vývoj v tejto oblasti. Pán Tökeš práve preto, eh, že v našej spoločnosti máme veľké problémy, ako aj v ostatných krajinách. Konvergencia a súdržnosť eh, sú pre nás najdôležitejšie hodnoty. Chceme ich podporovať aj využiť eh, počas našho predsedníctva. Je dôležité, aby to ľudia chápali. Rumúni by mali naozaj chápať, e, čo znamená EÚ, čo prináša, možno to aj zmeniť trošku pohľad na EÚ. A potom vzťahy k Maďarsku. Chcem tu spomenúť jednu vec, obchodná e, bilancia, pre Maďarsko sme druhým najdôležitejším hospodárskym partnerom na Európskej únii. Na prvom mieste samozrejme Nemecko, e, nikto nie je dokonalý, my sme na druhom mieste. Takže je tu vynikajúci hospodársky predpoklad, reálne záujmy občanov, ktoré sú v hre a to je niečo veľmi dôležité. Sú tu samozrejme odlišné e, stanoviska, pohľady, Hlavne, eh, keď eh, si pripomíname eh, storočnicu od Prvej svetovej vojny, je veľa tém, o ktorých diskutujeme z historického pohľadu. A ja musím povedať, že moje osobné vzťahy s ministrom zahraničných vecí a premiérom Maďarska sú srdečné, priateľské. Aj keď sú tu problémy, musím povedať, aj tu nájdeme riešenie, hľadáme riešenia. Pán Frunculica, rozširovanie, podporenie asociačnej dohody, šengenský priestor, všetky kritériá. Toto je dôležité politické kritérium, dúfam, že sa to prekoná, ten problém. Susedská politika, Stredomorie. Pokiaľ ide o naše priority eh, s východným partnerstvom, musím eh, povedať, eh, uvedomujeme si, napríklad keď hovoríme o migrácii, veľký tlak je na juh kontinentu. Od Mark Španielsko a budeme sa snažiť zasadzovať za dobrý prístup od severu cez východ až po južné hranice. Eh, EÚ. Pokiaľ ide o smernicu e, pre boj proti praniu špinavých peňazí, a e, to sa práve prekováva. Moldavsko, tam som myslím odpovedal, aj ten transfer veľvyslanectva, Turecko, na to som už tiež zareagoval. Pán McAllister, vám som už tiež odpovedal na vašu otázku, takže ďakujem pekne. Ďakujem, pán Meliška, no toto bolo 20 veľmi intenzívnych minút napokon. Ďakujem veľmi pekne za návštevu nášho výboru pre zahraničné otázky, za to, že ste odpovedali na všetky otázky e, kolegov Mučamask, Mulnorok. Veľa šťastia do budúcich šiestich mesiacov. Pre dobro nás všetkých a prajem vám ešte pekný deň. Užite si váš čas v Bruseli, kolegovia. Máme trošku časový sklus, prejdeme preto okamžite k bodu 32, nášmu nasledujúcemu bodu. So, colleagues, we... Takže kolegovia, prejdeme k bodu 32. Politické vzťahy EU-Rusko. Bez ďalšieho otelenia dostávam slovo Sandre Kalniete. Uh, Máme naplánovaných 10 minút pre tento bod, pretože máme naozaj veľmi nabitý program. Na poslednú chvíľu sme museli zo včerajšieho programu tento bod presúvať na dnes. Najlepšie by bolo teda, keby Sandra Kalniete výstup, predniesla e, svoj pohľad, ako chce spolupracovať e, s jej kolegami z iných e, skupín. Dúfam, že sa potom podarí e, vypracovať novým spravodajcom dobré kompromisy. Ďakujem pekne, mm, pán predseda. Pôvodne e, tento e, bod mal byť prerokovaný dnes, potom bol presunutý na pondelok a potom bol ospäť presunutý na útorok a Rusko je taký dôležitý jas partner, ale máme napokon 10 minút času na to. Ja som v mojich prechádzajúcich eh, pozíciách strávila 15 rokov úsilia. Snažila som sa eh, vytvárať konštruktívne vzťahy s Ruskom, ale od roku 2008 po atakovaní Gruzínska eh, som nadobudla presvedčenie, že medzinárodné spoločenstvo musí čeliť realite. Rusko sa mení z zodpovedného partnera medzinárodného spoločenstva na nebezpečný štát pre svojich susedov Potvrdilo sa to v roku 2014, keď Rusko anektovalo Krím a zahájilo agresívnu vojnu proti Ukrajine. Preto som hlboko presvedčená, že časť milého diplomatického jazyka je za nami. Mali by sme veci nazvať pravým jazykom Chcela by som poďakovať každému, kto predostrel pozmeňovacie návrhy eh, k návrhu eh, správy. Je ich 375. Eh, Veľký počet z nich sa venuje aktuálnym sankciám EU voči Rúsku a individuám zodpovedným za kriminálne činy a porušenia Ehm, medzinárodného práva. Je dôležité pokračovať v týchto sankciách, pokiaľ Rusko nebude úplne v súlade s medzinárodnými e, normami, neskončí s agresiou voči Ukrajine a ostatným krajinám. Mnohí kolegovia volajú po silnejšej zomknutosti členských štátov, pričom niektorí spomínajú e, spoločné e, európske kroky. Spoločným menovateľom však je viac a viac a menej za menej. Mnohí eh, navrhujú, aby eh, parlament eh, žiadal o magnetického akt a treba si pripomenúť aj holandskú iniciatívu, pokrytie o sankcie. Sú tu rôzne náhľady na budúcnosť. Um, sú tu návrhy týkať sa prerušenia dohody o kooperácii s Ruskom. Iní si myslia, že ju treba nahradiť iným politickým e, rámcom alebo nepokračovať. Ja si myslím, že je tu veľmi malý priestor pre akýkoľvek rámec, pokiaľ Rusko naďalej okupuje časti Ukrajiny a naďalej e, atakuje európske krajiny, pričom je to samozrejme široká dohoda, že e, dohoda z Minsku by mala byť implementovaná, treba pokračovať v normandskom e, formáte, žiada sa tu predsa len väčšie zainteresovanie Európskej únie do ukončenia konfliktu na Ukrajine. Žiada sa tu aj teda silnejšie prítomnosť OSN v Donbasku či je tu nejaký priestor pre nové, väčšie iniciatívy, Um, tu sú samozrejme pozície tradičné, aj pokiaľ ide o Nord Stream 2. Um, ehm, niektorí navrhujú, aby e, Európsky parlament sa zasadil znova proti tomuto projektu. Nie je v súlade s energetickou politikou EÚ. E Kolegovia e, z ľavého spektra politiky nezdielajú tento pohľad. Ja sa na, teším na spoluprácu s tenovými spravodajcami Máme zajtra prvé naše stretnutie. Väčšina kompromisných eh, pozmeňovacích návrhov je už pripravená. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujem, Sandra, to bolo vynikajúce, stručné, presné. Môžeme si vyšleniť trošičku viac času, samozrejme, ale potom to bude zložité pre náš ďalší bod eh, Indiou. 5 kolegov sa hlási do diskusie. Navrhujem eh, obmedziť rečnícky čas na maximálne 2 minúty. Pani Koncári ako prvá. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sme zatiaľ nedostali žiadne kompromisy a pritom o nich musíme diskutovať eh, zajtra. Eh, je mi veľmi ľúto, že váš návrh prichádza tak neskoro. Mojou hlavnou myšlienkou je, že chcem povedať, že je nešťastné, že politické vzťahy medzi EÚ a Ruskom um, za, za, zabrzdili sa mm, nečetá sa tu žiadne otvorenie, to je veľmi smutné. Pani spravodajkyňa e, právom v oceku 4 spomína, že je dôležité de eskalovať tie aktuálne e, napätia. A angažovať sa v konzultáciách s Ruskom, aby sme e, predchádzali nedorozumeniam. Jedna z dôležitých oficiálnych platform pre takéto konzultácie to je náš e, medziparlamentný dialog, výmena názorov medzi poslancami je základným názorom na minimalizáciu rizik ďalších nedorozumení. A preto obe strany by mali vyvinúť snahu na a preukázať dobrú volu tak, aby e, mohla pokračovať práca. Je absurdné, že politici sa nemôžu oficiálne stretávať. My potrebujeme európsky rámec, pre spoluprácu, čo umožňuje politický dialog a hlavne v otázkach spojených s bezpečnosťou a v oblastiach mm. spoločného záujmu pre obnovenie dôvery. No a probujeme, aby pravidla staré platili, až nebude vytvorený nový <clears throat> rámec v odseku 12 a podporujem výzvu spravodajkyne na dialog na vysokej úrovni e, medzi EÚ, EU, Eurázijským ekonomickou úniou a krajinami, ktoré majú asociačné dohody a dohody o komplexnej hospodárskej oblasti, no ako ďalší <clears throat> krok na ceste všim vzťahom to je dôležité na to, aby sme zintenzívnili medziludské kontakty. Potrebujem financovanie pre program Erasmus+. No a ďalšia obava tu chýba. A totiž spojenie medzi eh, ruskou vládou, extrémnou pravicou a nacionalistickými stranami, ako aj nacionalistickými vládami ako v Maďarsku. Sú hrozbou pre základné hodnoty únie. Ďakujem pekne, ako sa hry, kolegyne, kolegovia, už meškáme a ja sa musím snažiť nejak dodržať program, takže prosím, ho na dve minúty, dnes je dám snáď až tako veľa. Ďalším je Charles Stanok, ďakujem pekne a hovorím v mene pani Anny Fotiky, ktoré, ako som včera povedal, to nemôže byť zo zdravotných dôvodov. A, tá správu Kalniete, pani Kalniete, ktorá veľmi dobre pozná Rusko ako lepšie ako mnohí z vás a mnohí z nás. A Rusko má teraz expanzívny pohľad v zahraničnej politike. Myšia sa do situácie v Donbase na Ukrajine, v Sýrii, destabilizuje Čiernu horu, krajinu, pre ktorú som ja stálym spravodajcom, až k útokom v Veľkej Británii na Skripalovcov. Je jasné, že Rusko momentálne nie je našim priateľom alebo nemá záujem obranu našich hodnot alebo demokracií. No, pani Fotiga, chcela by som prečítať viaceré body, nemyslím, že Rusko by malo byť považované za strategického partnera, pokiaľ sa bude takto agresívne správať. Nepotrebujeme nové kanály spolupráce s Ruskom a súčasné kanály musí byť e, otvorené na minimálnej nevyhnutnej úrovni. E, dúfam dobrú spoluprácu v rámci rokovaní správy a chce prijať textu podobný ako ten, ktorý prijal pán Landsbergis, kde on bol spravodajcom a chce sa vyjadriť k článku 10. To je černá línia pre EKR. Sa mohol zmeniť pre, to aby sa zohľadnili spra- stanoviska našej skupiny. Ale inak ďakujeme Sandre. Ďakujeme ďalším je pán Austrevičius na dve minúty. Ďakujem pekne predseda. Áno, ďakujeme Sandre Kalniete k prvom návrhu tejto správy a tešíme sa na zajtrajšiu výmenu názorov tieňových spravodajcov a rozpráv. Východiskom musí byť veľmi dôležitý element tejto správy a preto vyzývam všetkých, aby si nerobili žiadne ilúzie, falošné nádeje. Musíme vychádzať z hodnotenia reality a praktického prístupu. Nezmeníme Rusko. Rusko bude tým smerom, ktorý chce. Po druhé, sledujeme narušenú dôveru medzi nami a Rusmi. Ruská strana nepreukazuje žiadnu eh, vôľu opraviť túto porušenú dôveru a preto musíme kritizovať sami seba a za to, že alebo kritizujú nás za to, že e, žiadny praktický dialog namiesto toho. Tretia ruská strana si svorila izoláciu od, mnohých a, e, a, e, európskych inštitúcií vrátania Európskej rady. Nie je to naše, naše chyba alebo naše zlé hodnotenie. Čiže ak chceme hovoriť o strategickom partnerstve, také celkom nechápem, aké strategické partnerstvo nám ide. PCA je niečo prázdne, nedieje sa to a treba to zrušiť ako také. A na záver, nerobme si ilúzie o novej kvalite vzťahov. My to potrebujeme kritickú angažovanosť na limitovanom základe, no a ďalej k Eurázijskej hospodárskej únii. No, ja celkom nechápem, o čom hovoríme. Eurázijská ekonomická únia, dámy a páni, nie, nič iné ako Rusko plus je to politicko-hospodársky priestor, k tomu dominuje Rusko, takže e, nesnažme sa pochopiť niečo, čo nechápu ani Rusi. Je to len priestor na expanziu. Takže prečo by sme sa mali angažovať e, niečom, čo je zóna ruských záujmov. Buďme, prosím, realisticky. Ďakujem pekne a ďakujem ešte raz pani Kalniete. Ďakujem pekne Petra Astre Austrevičius, Rebeka Harmsa. Ďakujem, ja sa pridám ku kolegom. A ďakujem Sandre. Mne sa veľmi páči o vašej správe že sa veľmi dobre darí opísať všetky výzvy, ktorým ktoré predstavujú Rusko pre Európsku úniu, tým, že čoraz viac vojensky zasahuje krajina nášho východného susedstva, medzičasom aj do našich partnerských krajín. No a na druhej strane Andrej sa podarilo opísať oblasti, spoločného záujmu a vo svojich reakciách na tieto výklady ona definuje jasné kroky, ako postupovať proti výzvam a narastajúcej útokom a tiež definujú opatrenia, ktoré by mohli pomôcť dlží cestu pre lepšie pochopenie medzi občanmi EÚ a občanmi Ruska. Nepodporujem. Odporúčanie 15 a 16 za všetko, čo súvisí s prehlbením nášho kontextu s občianskou spoločnosťou Rusku. Ja som sa dočítal, že Vladimír Putin už má väčšiu podporu v Srbsku ako v Rusku. No a Myslím, že zmeny v Rusku bežia. Nevieme presne, kam to smeruje, ale nemali by sme sa nemali by sme sami sebe brániť v nejakých kontaktoch. Ďakujem pekne Rebeka Harms, pán Fleckenstein a potom pán Jurek. Áno, aj ja. Ďakujem. Ďakujem za dobrý návrh a kedy je správa dobrá, keď eh, hovorí o tom, čo sa deje a to robíte. Aj vtedy, keď nám dáva pár vecí a návod na to, ako sa s tým rozumne vyrovnáte, respektíve niečo vyriešiť No a existuje množstvo návrhov. Pani Rebecca Harms niektoré eh, vymenovala, ale aj napriek tomu iste budem, sa môžeme tešiť na zaujímavé diskusie o tom, čo ostatní chcú do toho ešte zapojiť. Ja uvediem len dva, dve veci, s ktorými nesúhlasím, a to je bod 21, kde by som vám skutočne chcel poprosiť, aby ste sa všetci zamysleli, nie, že by bolo nesprávne, čo tam je uvedené, ale ešte má aj druhú stranu. Nejde o to, kto je dobrý a kto zlý a kto je ešte horší. Ale obe strany, mali by sme vyzvať eh, obe strany, aby ukončili zlé zákazy vstupu, aby sa uskutočňoval medziparlamentný dialog. A si vlastne prekvapí, že bota 13 Nord Stream 2 tá pravdepodobne sa nepodarí zorganizovať väčšinou. A nesúhlasí to ani vlastne ani s mojím názorom, čo sa týka diversifikácie, ani čo sa týka nejakej závislosti, práve naopak. Myslím, že by sme si mali uvedomiť hrozbu, a hrozbu sankcií. A ja teda myslím, že v prípade bol 13 prehrám, tak to je, ale sme ešte stále, máme ešte stále trhové hospodárstvo, v prípade budú 21 možno je šanca nájsť nejaký kompromis. Ďakujem pekne. Knut Fleckenstein. No a na záver dostal slovo ešte pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne. Naša správa o Rusku. Správa o Rusku a to ďakujem Sandre Kalniete a nemôžeme zabúdať na historické vzťahy s Sovjetským zväzom, aký dopad majú na súčasnú situáciu. No a my bývalé uznesenia tento ako z bolševizmu zanedbávali, to by sme dnes nemali robiť. Európa nemôže byť pasívna vo vzťahu k verejnému kultu Lenina musíme odsúdiť bolševizmus. To je tiež v záujme Ruska, pretože sloboda nebude existovať, keď neodmietneme odkaz komunizmu a mám ešte eh, návrh ide o posilnenie nezávislosti štátov, ktoré vznikli po rozpade Sovjetského zväzu, myslím na Bielorusko. Dnes sa Rusko snaží presvedčiť Bielorusko o tom, aby sa vzdalo vlastnej nezávislosti a na to využíva prostriedky energetického nátlaku a Európska únia by nemala poskytnúť len finančnú pomoc Bielorusku, mala by v prípade problémov, keď Rusko svoje problémy, svoju podporu stiahne, aby mala túto podporu vyrovnať. a imperatív európskej solidarity, tu jasne musíme robiť všetko na to, aby sme posilnili nezávislosť Bielorusko Treba konať rýchlo. Ďakujem pekne. Zdá sa, že už nikto nechce sa vyjadriť. Sandra Kalniete chcete niečo dodať, ja chápem, že zajtra sa stretávate. Viete, hovoríte kompromisované, ale zajtra sa stretneme o 10.00, pretože stále vypracovávame kompromisy, chceli pripravených prvých 15, zašlem ich a dúfam, že okolo 8.00 budeme môcť zaslať zvyšok. Budeme potrebovať ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov, ale zajtra sa stretávame na prvú diskusiu. Ďakujem všetkým, ktorí predložili porúčania pre správu a teším sa na konštruktívnu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. A ďakujeme. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu. Máme polhodinové meškanie. Je mi ľúto, máme spoločné vypočuje z DV 18.30. Neviem, ako to stihneme, ale v každom prípade by som požiadal Jeffreyho van Ordena, aby si sadol sem vedľa mňa, alebo aby si sadol za predsednícky stôl, kde je pán Vigant, AP. Herzlich willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Wir müssen das ein bisschen abkürzen. So. So, colleagues, I welcome... Takže kolegyne, kolegovia, vítam pána Viganda, eh, ktorý nám predstaví novú stratégiu pre Indiu. Ja vítam členov delegácie pre s Indiou. Predseda Jeffrey Van Orden je tu s nami a bez ďalšieho zdržiavania dostane slovo pán Vigant a budeme sa snažiť dobehnúť čo najviac strateného času. No, toto bola výzva, preto by som hovoril čo najrýchlejšie. Ja sa budem snažiť. To je to veľmi tak sústredne a kondenzovanie máme návrh novej stratégie EÚ a oznámenie komisie a vysokej predstaviteľky, ktoré bolo predložené v novembri Veľmi rýchlo to podporila rada. V decembri po troch týždňoch vrátili sme sa z Nového Dili pred 10 dňami. Strávili sme tam pár dní a skutočnilo sa spoločné zasadnutie našich misií do východnej Ázii po prvýkrát v histórii. Hovorili sme s indickou vládou a pán predseda, ja by som chcel upozorniť na to, že poprvýkrát indická vláda vydala tlačové vyznač- vyhlásenia víta detálne iniciatívu Európskej únie. To sa nestáva veľmi často v kontaktoch s Indiou. Takže inými slovami, máme podobný prístup tom, ako posilniť a prehobiť naše vzťahy. Je to 14 rokov odkedy naposledy bol predložený návrh komisie a rada podporila stratégiu vzťahy s Indiou. A my tu chceme slúžiť veľký komunite aktérov, a zúčastnených strán na oboch strán, na oboch stranách, aby sme slúžili našim spoločným záujmom. Chceme maximalizovať eh, príležitosti ale tiež zahraničná politika a bezpečnosť musí zahrať eh, prominentnejšiu úlohu. My to musíme všetko urobiť eh, využitím synergických efektov silnej spolupráci EÚ a členských štátov, čo nebolo vždy znakom vzťahu medzi EÚ a Indiou, kde chceme využiť eh, plný potenciál strategického partnerstva, Chceme budovať oveľa silnejšie partnerstvo pre udržateľnú spoluprácu, čo je kľúčové pre Indiu, táto udržateľnosť. Chce zmeniť svoje, transformovať svoje mesta a hospodárskú štruktúru. Chceme spojiť sily s Indiou na to, aby sme konsolidovali práva poriadok, multilateralizmus, čiže OSN a VTO. No a toto je samozrejme relevantné keď eh, sa zoberáte najväčšiu demokraciu vo svete, a my sme druho, druhým najväčším demokratickým priestorom vo svete, no a zoberáte trhovým hospodárstvom, my chceme zdieľaný prístup, hlavne otázky klimatických zmien a chceme spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy, na spoločné podobné názory a to je veľmi znakov v našich vzťahoch. No a ako zdôrazňuje tiež delegácia proste aj s Indiou. India je dôležitým partnerom pre EÚ a v takého politickom kontexte, keď sa menia mnohé veci, ktoré sa strácajú. India dnes je tiež druhým najväčším, druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou a preto chceme budovať spoločnú prosperitu a zameriavať sa veľa viace na modernizačné potreby spoločnosti. EU je prirodzeným partnerom pre Indiu Ďaká expertíze a technológiám, ktoré vyvíja EU pri svojej transformácii na obehové hospodárstvo, skutočnú ochranu životného prostredia, transformácie na čistú čisté hospodárstvo a digitalizácia. Vytvorí to nové podnikateľské príležitosti na oboch stranách. Budeme pokro- po- podporovať spravodlivý prístup na trh a investičné príležitosti v Indii. Investície EÚ v Indii už sú v značnej výške 6 tisíc európskych firiem, 6 miliónov pracovných miest v Indii. My sme najväčším indickým investorom 73 miliard eur. Čiže prinašame rast, zamestnanosť a tiež pomáhame implementovať vlajkové transformačné programy EÚ. Snažíme sa posúť mobilitu študentov a výskumníkov, ako aj obchodné vzťahy medzi inkubátormi, startupmi a inovátormi. Rád by som poukázal aj na prepojenie na našu strategiu connectivity, o ktorej sa tu už hovorilo. Medzi Európou a Áziou je potrebné v partnerstve s Indiou rozvíjať prepojenosť, konektibilitu, čo je, naj, čo je veľká teda azijská krajina, eh, ktorá je EÚ najbližšia. Je tu nielen bilaterálna dimenzia, ale eh, aj eh, regionálna spolupráca alebo spolupráca v záujme celého regiónu Ázie alebo juhovýchodnej Ázie. My vyvíjame rôzne informačné kanály, e, hybridné mm, hrozby, odzbrojenie, nešírenie zbraní, e, prepravné spojenia a tak ďalej. E, potom vzťahy vojenského charakteru, podpora štruktúr a výcviku. French Frigate Kassar v Bombajskom prístave je príkladom e, konkrétnej spolupráce. Je to loď, e, ktorá podporí potom misiu Atalanta. Aby som to zhrnul, musíme spolupracovať vychádzajúc z globálneho poriadku založeného na pravidlách. Musíme byť e, jednak silou e, stability, ale aj transformácie v globálnom kontexte, aby sme prispeli k dosiahnutiu rozvojových cieľov milénia, držateľných e, cieľov a bojovali proti klimatickým zmenám. Budeme teda úzko spolupracovať inštitúcie EÚ a členské štáty a zvýšime koherentnosť tejto spolupráce. Ja dúfam, že sa môžeme spolahnúť na vašu podporu, pretože e, touto prácou reagujeme na vašu výzvu z roku 2017. Vy ste nás vyzvali, aby sme mali konzistentnú stratégiu pre vzťahy s Indiou s jasnými prioritami. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Vigen, za vašu prezentáciu. A teraz by som dal slovo Jeffreymu Van Ordenovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, veľmi ma potešil tento pozitívny prístup, ako nám tu bol odkomunikovaný SVČ. A ja vítam aj tú podporu, ktorú získala nová stratégia zo strany indickej vlády. India a Európska únia sa do veľkej miery zmenili od vzniku strategického partnerstva v roku 2004. Ešte si spomínate, Európska únia v tom roku prešla obrovským rozšírením z 15 na 25. -ku. A v tom čase India už bola na 12. priečke, pokiaľ ide o HDP celosvetovo. No a teraz je India na 6. mieste po USA, Číne, Japonsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve. A v roku 2030 by sa mala dostať na tretiu priečku čo do veľkosti hospodárstva. ste viete, pán predseda, čo som bol predsedom delegácie pre vzťahy s Indiou a v tom čase sme naozaj chceli posilniť naše partnerstvo Chceli sme e, zlepšiť zájomné porozumenie a porozumenie, pochopenie pre Indiu v tejto inštitúcii. Nemáme veľa času, takže nebudem všetky aktivity za posledných 5 e, rokov vymenúvať, ale bolo ich kopa a boli rôzneho charakteru. A chcem povedať, že takéto budovanie pozitívnych vzťahov musíme vnímať na pozadí e, nejakého najskôr zabúdania zo strany Európskej únie ehm, a Európskeho parlamentu. Bola tu kopa diskusí o rôznych krajinách, e, často oveľa menšieho významu ako India a veľmi málo sa hovorilo práve o Indii ako takej. Pán Vigan to opísal, ten nový program, e, vítame ho, ale chyba tam jedna vec a to komplexná dohoda o obchode a investíciách. V tom komunike na strane 7 sa hovorí, že EU a India by mali ísť proaktívnou cestou na posilnenie obchodu a investícií a že chceme komplexnú a vyváženú dohodu s Indiou, ale teda môže to mať ekonomický význam. No, to sú všetko pozitívne slova, ale nie je to až taký pokrok v porovnaní eh, s jazykom samitu posledného EU-India z roku 2017. 52 eh, odsekov, 10 strán. Sme mali v tom komunike o vzájomných vzťahoch a FTA eh, tam bola uvedená. Teda chceli sme hovoriť e, o FTA, tak to tam bolo naformulované, že sa zavezujeme Rokovania o obchodnej dohode trvajú už 12 rokov a vieme, že SETA s Kanadou trvala 5 rokov, kým sa vyrokovala. Takže vidíme, keď e, je ochota a vôľa na oboch stranách, a ja myslím, že v tomto prípade je, tak vidíme, že sa dohody dajú dosiahnuť aj v kratšom čase. Vieme, v čom sú tie kontroverzie. Ja vítam tú sektorálnu spoluprácu, o ktorej ste hovorili. V toľkých oblastiach k nej z Indiou dochádza. Ten vzťah zachádza za rámec iba čisto ekonomických vzťahov. Mnohé zdieľané spoločné záujmy, boj proti terorizmu, sloboda na mori, čistá energia, klimatické zmeny a rozvoj Afriky. Naozaj množstvo oblasti spoločného záujmu. A čo som si ja v čase, keď som prečítal Linskej delegácii uvedomil, je to, že krajina, ktorá je šiesta celosvetovo hospodársky, mm, s obrovským rastom e, populácie a tiež e, z hľadiska mm, zbrojenia e, na štvrtej priečke, že India napriek e, týmto všetkým parametrom nedostáva takú pozornosť, akú by si zaslúžila. Takže posilná spolupráca, otvárame novú kapitolu v toľkých oblastiach a mm, som teda rád, že teraz tú príležitosť využívame. Praktická spolupráca, nielen slova, v mnohých oblastiach už to vidíme, ale ešte sa do toho urobiť oveľa viac. A ja dúfam, že po tomto novom komunike, že toto bude taký istý signál zmeny v našom nastavení a to smerom k pozitívnejšiemu vývoju. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Jeffrey, za váš príspevok. A teraz máme ešte zo pár minút na výmenu názorov. O slovo požiadal pán Preda, pán Tenok, pani Lohbiller. Ešte niekto? Pán Bašír. Dobre, týmto uzatvárame zoznam rečníkov a začneme pánom Predom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som v 2017 bol spravodajcom pokiaľ ide o politické vzťahy EÚ a Indiu a vtedy sme hovorili, že je potrebné mať určitú stratégiu EÚ pre vzťahy s e, rôznymi krajinami vrátane Indie. No a teším sa, že teraz už máme stanovené priority a že chceme naozaj strategický vzťah s Indiou. Členským štátom trvalo zo pár týždňov prijať takéto komuniké Um, SVČ a vysokej predstaviteľky, ale je to teda veľmi pozitívny signál, že Ruská únia chce pohnúť veci z Indiou vpred. Teraz samozrejme pôjde o implementáciu identifikovaných priorít a tu moja otázka, pán Vigan, aké sú ďalšie kroky. Tuším, 11. 12. februára bude návšteva Vyžavu Kešava Kokana v Bruseli, e, zodpovedného za medzinárodné vzťahy, zahraničné veci, takže tu by sa tiež veci mohli vpred. A čo by ma zaujímalo, či pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchodu s Indiou, či tam došlo k nejakému pokroku, lebo ak sa nemilím, nič také sa v tých dvoch dokumentoch ktoré nedávno uh, e, uzreli svetlo sveta, nič sa na túto tému ne, uvádza, teda má na mysli vaše komuniké a závery rady. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Kristian, teraz Charles Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred 20 my už som tu 20 rokov v tomto parlamente, bol to v 99. som spolu s Jeffrey eh, sme, boli, sme založili skupinu priateľov Indie, už to nemáme, India má vlastnú delegáciu v tomto parlamente, ale už aj vtedy sme videli, rast Indie, rast e, jej významu ako regionálnej mocnosti. Teraz je to jedna z BRICS krajín, a čo skoro teda bude na pietom mieste v globálnom svetovom rankingu. Predbehne Spojené kráľovstvo už onedlho a naozaj tá historická úloha, e, ktorú zohrávala India spolu s Čínou, tak znovu sa k tomu vraciame. Čiže je naozaj na mieste, aby to bola strategické partnerstvo s touto krajinou, majú demokratické hodnoty, právny štát a tak ďalej. Je to teda prirodzený politický aj hospodársky obchodný partner. Sú to máme veľké bezpečnostné výzvy, výzvy India, teda by mala už spolupracovať s EÚ, má jadrové zbranie, mala by podľa mňa byť stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, to je môj názor, e, zohrávala aj kľúčovú úlohu v rámci mierových operácií OSN. Ja som bol na starosti SPA s Kanadou, Nový Zéland a Austrália, tam som bol tiež spravodajca. Myslím si, že vzťahy s krajinami Commonwealthu sú, napredujú, bohužiaľ Spojené kráľovstvo bude mať post-Brexit, e, iné vzťahy. Je to divné, že teraz práve keď Spojené kráľovstvo odchádza, EU e sa tak darí e, zbližovať s krajinami, anglicky hovoriacimi krajinami Commonwealthu. Spojené kráľovstvo, pokiaľ rokovanie o FTA, vraj my sme boli tí, ktorí mali často problémy s pokrokmi v určitých oblastiach, ako napríklad víza, vývoz liehovin, liehovín, colné tarify a tak ďalej. Takže snáď sa EÚ post-Brexit podarí uzavrieť túto do dovolnom obchode a bude to naozaj obrovská príležitosť a budú to vzájomne prospešné vzťahy pre oboch partnerov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Charles. Teraz pani Lohbiller. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Vigent, za to, že ste nám opísali tú stratégiu. Je v tomto všetkom nejaký priestor na zlepšovanie eh, ľudskoprávnej situácie, alebo sú tu nejaké plány na ďalšiu spoluprácu, na posilnenie multilateralizmu, s tým, že by sa niektoré ľudskoprávne otázky nastolili, buď to na úrovni OSN, alebo teda v Ženeve. My a tu vidíte v zneseniach parlamentu, máme veľmi e, dobré zákony na podporu a ochranu ľudských práv v Indii. A potom je tu veľký rozdiel medzi tým, ako sa implementujú situácia dalitov, násilie na ženách e, a taktiež e, nedávne zatkynanie, zatýkanie bojovníkov za ľudské práva. To nie je veľmi slúbne že ľudské práva by mali byť osud do stratégie. Nemyslíte si to? A či ste povedali, že súhlasíte uh, s tým, že konflikty alebo problémy v susedstve, v regióne by mali byť tiež zapracované. Môžete nám k tomu niečo viac povedať? Môžete byť trošku špecifickejší? Bude tam nejaké spoločné úsilie napríklad o riešení situácie na Sri Lanke? A čo s vojnovými zločinmi, ku ktorým tam došlo? Ďakujeme, pani Lochbiller a pán Bašír ako posledný. Ďakujem, pán predseda. Ja viem, že čas tlačí, tak budem stručný. Čo by som chcel povedať? Áno, správne tu odznelo, že chceme medzný poriadok založený na pravidlách a že toto celé stojí na OSN Máme sedem uznesení OSN, rezolúcii OSN o Kašmíre. Neimplementovali sa. Tiež sa poukázalo na porušovanie ľudských práv v Kašmíre. Musíme pripomenúť Indii jej povinnosti dodržiavať rezolúcie OSN a vyriešiť konflikt okolo Kašmíru. A mm, naozaj E, teda mm, sa využívajú e, v Kašmíre e, vojenské prostriedky proti civilnému obyvateľstvu. Takmer 100 tisíc ľudí prišlo v tomto konflikte o život a ozbrojené zložky sú beztrestné, ich e, konanie v Kašmíre nie je prešetrované, nie je trestané, čo je v priamom rozpore s našimi hodnotami. Ak India je hospodárskou veľmocou, tak e, by sme mm, sa pre ňou nemali skláňať, ale mala by e, vlastne platiť účty na od to, ktoré sú nám drahé. Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolegovia, za vaše vystúpenia. Kto z vás bude reagovať ako prvý? Jeffrey, ty ako prvý stručne a potom náš host. Áno, mňa mrzí, že pán Bašír túto tému nadniesol. Kašmír samozrejme je štátom Indie a je časť Kašmíru, ktorá je okupovaná Pakistánom momentálne Azad Kašmír a Gilgit a Beltestán. A keď sa pozriete na tie správy OSN, tak naozaj kritizujú situáciu dodržiavania ľudských práv v tých častiach Kašmíru, kde naozaj sú tie tlaky na populáciu obrovské a tam e, pôsobia aj teroristi, odtiaľ sa realizujú teroristické útoky proti Indii. Ja som to čítal. Takže ma to mrzí, mrzí ma to. A myslím, že v záujme nás všetkých, aby Pakistán a India boli schopné spolu nažívať aby sa dohodli a aby tam boli prepojenia obchodné medzi komunitami. A je tu veľká vôľa v mnohých skupinách a ešte tomu nepomáha, keď sa tento jednostranný názor na fórach typu Európskeho parlamentu neustále nadnáša. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že máte takýto záujem o túto tému. Ďakujem za vašu podporu a za vaše otázky. Najskôr v súvislosti s dohodou o voľnom obchode. Myslím si, že neexistujú pochybnosti o tom, že Európska únia chce vyrokovať takúto dohodu s Indiou Závery rady hovoria o tom, že EÚ chce mať komplexnú, ambicioznú a vzájomne prospešnú dohodu s Indiou o obchode, investíciách, vrátane solidných na pravidlách založených komponentov, teda týkajúce obchodu, udržateľného rozvoja a teď. Teda a nový rámec e, investičnej ochrany by tiež pomohol zvýšiť investície zo strany EÚ v Indii. Návrh zo strany komisie, potom závery rady, ale aj to úsilie zo strany vyjednávačov na oboch stranách, ktorí sa snažia dopracovať k spoločným definíciám toho, čo je takáto komplexná, ambiciozná a vzájomne výhodná dohoda, hospodársky schodná. Mm, toto všetko podľa mňa je fórum, kde ešte neboli vyriešené úplne detálne otázky toho rozsahu, aký to má celé nadobudnúť. No a komisia teda nemôže Európskom parlamentu predložiť dohodu bez kapitoly o udržateľnom rozvoji napríklad v súvislosti s obchodom. E, potom e, práva, pracovné práva. Nemôžeme predložiť parlamentu dohodu, kde by sa nehovorilo o verejnom obstarávaní, kde by sa nehovorilo o obchode so službami a tovarmi e, rôzneho druhu. Takže sú tu isté ťažkosti a preto je potrebné na tom ešte popracovať. Ochota na indickej strane na to je, tak aby sme lepšie zadefinovali rozsah Možno to nebude až také komplexné, obsiahlé, ako tie najpokokovejšie dohody o obchode, ale malo by to byť e, obsiahlé dostatočne, aby to nielen bolo v súhľade s VTO, ale aby to získalo aj politickú podporu. Otázka pána Predu, ako ďalej? Áno, bude tu minister zahraničných vecí o dva týždne Indie a budeme mať intenzívne diskusie s ním a teda on bude mať s rôznymi um, zástupcami, s môjim generálnym tajomníkom napríklad. Ehm, budeme tu mať viacero mm, aktivít, ktoré sme tu naplánovali. Budú tam intenzívne špecializované konzultácie o hospodárskej, bezpečnostnej, politickej strane a ja dúfam, že tento rok ešte bude summit, keď budeme mať za sebou voľby v Indii a voľby do parlamentu, keď budeme presne vedieť, kto má čo na starosti na oboch stranách. Politická dohoda medzi pánom Tuskom, Junckerom a premiérom Maldiv stretli sa e, v e, Buenos Aires nedávno na samite G20. Musíme e, byť nastavení proaktívne, zabezpečiť, aby naše priority boli naplňané, aby všetko nezostalo na úrovni dobrých zámerov. Ako povedal pán Tenok, to je určite našou zodpovednosťou vo viacerých častiach sveta chceme už spolupracovať. E, v reakcii pani Lochbiller e, chcem povedať, že toto je to, čo nazývame prelinajúce sa susedstvo, Blízky východ, e, Afrika. Chceme už spolupracovať, ale aj v susedstve Indie. Máme takto veľmi dobrú eh, kooperáciu, čo sa preukázalo, keď nedávno došlo eh, k ťažkostiam v krajinách, ktoré ste spomenuli, Sri Lanka a Maledivy, pretože sme, máme záujem, aby eh, ústavný poriadok, demokracia v týchto krajinách sa udržali. Pokiaľ ide o situáciu v krajinách ako Bangladeš či Myanmar samozrejme tiež sa snažíme s Indiou spolupracovať. A na záver sa budem snažiť odpovedať na otázku týkajúcu sa celkovo ľudských práv, obzvlášť Kašmíru. Snažíme sa už je spolupracovať e, s Indiou v oblasti ľudských e, práv. Áno, to jasne vyjadrujeme aj v dokumentoch Komisie Rady India je e, členom opäť pre e, ľudské práva, tlačíme na dialog e, v oblasti ľudských práv. EU je jediný partner, s ktorým má India takýto dialog. Akurát už nedošlo za posledné roky k stretnutiu, takže musíme to napraviť. Sledujeme e, túto situáciu ľudských práv aj obhajcov ľudských práv v Indii. E, podporujeme ich e, pomocou viacerých opatrení, vrátane finančnej asistencie a nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Financujeme aj viaceré projekty pre boj proti násiliu, aj rodovému násiliu. Snažíme sa podporovať ženy, aj e, líderov s komunitalitou. E, pokrytie o Kašmír, tam e, je to jasné, Indiu aj Pakistán pozbudzujeme k tomu, aby našli trvalé riešenie pre situáciu v Kašmíri, aby zainvolovali do najväčšej možnej miery samotných Kašmírčanov. Je v záujme oboch krajín, aby zachovali mieroplné vzťahy a našli riešenie pre rozdiely medzi nimi. A keď e, došlo k porušeniu ľudských práv, toto by sa malo vyšetriť rýchlo, transparentne v súlade s medzinárodnými povinnosťami. Indická vláda je otvorená, by mala teda umožniť našim veľvyslancom, aby mohli e, cestovať do tejto oblasti bojujeme proti terorizmu spoločne e, vo všetkých jeho formách. A takisto ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Vigant. Nejaké komentáre z vašej strany? Nie, nie je tomu tak. E, takže ďakujem vám za na to, že ste medzi nás prišli. Pán Vigan, ďakujem Jeffrey za to, že si zorganizoval toto stretnutie. Eh, spoločne s AFETom a navrhujem, aby sme teraz okamžite prešli k nášmu ďalšiemu a poslednému bodu na eh, dnešnom programe, bodu číslo 34. Niektorí z nás tu sedia v tejto miestnosti už o 9, ale ešte stále sme fit, lebo sa tešíme na stretnutie s našimi kolegami z výboru DV. Začínajú prichádzať.